Uh, kolegovia, myslím, že musíme začať, lebo máme skos. Máme veľa bodov na programe a začneme našim vypočutím k legislatívnemu balíku. Už ste dostali program. Začneme prezentáciou dvoch kolegov, ktorí zastupujú komunitu výskumu e, v oblasti regionálnej politiky. Najskôr si vypočujeme profesora Bachtlera a doktora Carlosa Mendeza, ktorí pochádzajú z Centra pre e, politiku európskeho výskumu. Možno si na nich spomínate z októbra. A teda vypočujeme si týchto kolegov a potom vedúceho ekonóma pre Európskeho politického centra Fabiana Curicha a potom si vypočujeme ďalších, e, nebudem vám teraz hovoriť e, ešte viacej mien na inštitúcii, najskôr teda dve e, prezentácie a potom prejdeme na našich ďalších expertov a ja ich potom predstavím, aj ich inštitúcie. Takže, John Carlos, ak by ste mohli začať a predstaviť vaše závery komparatívnej štúdie o možnostiach pre koheznú politiku po roku 2013. Takže najskôr, John, máme 15 minút. Taká je realita. S tým sa treba vyrovnať. Ďakujem, pani predsedníčka. Myslím si, že budete vďačná za to, <laughs> že je to len 15 minút, nie je viacej. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie, aby som prispel do tejto diskusie. Ja a môj kolega Carlos Mendes sme z Európskeho inštitútu pre výskum. Pracovali sme na tejto štúdii spolu s kolegyňou Fionou Vyšlejt a mali sme teda revidovať všetky aspekty legislatívneho balíka, a formulovať odporúčania pre parlament. Chceme sa zvlášť sústrediť e, na tie veci, ktoré sú spojené s efektívnosť, výkonom strategickou e, koherenciou a zjednodušením. Štúdia nie je komplexná. Chceme skôr vypichnúť niektoré veci, tie zásadné témy a možné odporúčania, ktoré mm, zdôrazníme, máme niekoľko priesvitiek. Myslím si, že ste ich dostali. Možno teraz sa objavia niekde na obrazovke. Ale kým na ne čakáme, tak mi dovolte povedať, že cieľom štúdie bolo analyzovať návrh e, regula- nariadení e, komisie na základe kľúčovej dokumentácie, ako aj e, rozpočtového modelovania. Naš, e, naša správa má 6 oddielov, e, kde je celá architektúra, politické ciele, územný rozmer, strategická koherentnosť, programovanie, rámec výkonov a zjednodušenie v každej z týchto kapitol sme stanovili legislatívne návrhy a našu analýzu k týmto návrhom, nejaké odporúčania pre parlament. Začneme architektúrou. Ešte stále tú priesvitku nemáme, ale pôjdeme aj tak ďalej. Takže celkové rozdelenie finančných alokácií, aha, tu je to, pre ďalšie obdobie a ako ich možno porovnať s rokom 2007 až 2013, tak toto poznáte, pokiaľ ide o tie zásadné zmeny. Myslím si, že k tejto téme finančných alokácií v našej správe sme pristúpili k podrobnému mapovaniu dopadov návrhu pre kritéria zvoliteľnosti a pre alokáciu fondov. Myslím si, že zásadnou témou, na ktorú chceme upozorniť v tomto ohľade, je volatilita dát alebo ich nestálosť. Zatiaľ, čo naše výpočty boli e, založené na štatistických údajoch z roku 2011, kde je HDP na hlavu z roku 2006 a 2008, nové dáta k dispozícii e, len nedávno ukazujú značné rozdiely pretože zahraňajú dáta HDP na hlavu z roku 2009. Sú tu značné zmeny. Pokiaľ ide o kritéria zvoliteľnosti, napríklad je tam 6 ďalších regiónov, ktoré sú zvoliteľné pre štatút menej rozvinutých regiónov a 8 je tranzitných regiónov, Spojené kráľovstvo, Grécko, Španielsko a E, sú viac rozvinuté, teda um, klasifikujú sa na túto kategóriu a dva regióny sa stali rozvinutejšími, Mazoviecky a Polsko a Galicia. Takže toto sú príklady veľkých výkyvov v dátach pre niektoré regióny. E, Centrálne Grécko má 98 e, HDP z roku 2007 na hlavu na základe údajov roku 2006 až 2008 a 86 predstavuje v rámci priemeru EÚ 2007 až 9. Myslím si, že keď sa toto odzrkadľuje tak naše prvé obavy, našou prvou obavou a teda potenciálnym návrhom je to, že komisia by sa mala pozrieť na to, aké sú možnosti pre riešenie týchto tém, tejto otázky volatility alebo nestálosti, napríklad v strednodobej revízii, kritérií zvoliteľnosti na ďalšie obdobie a ako by sa dalo dala táto výzva vyriešiť. Sú tu viaceré spôsoby, ktorým sa môžeme v prípade potreby neskôr venovať. Myslím si, že keď sa pozrieme na tieto údaje, tak vyplynú z toho aj určité obavy ohľadom spôsobu, ako bývalé konvergentné regióny a ich financovanie bolo využívané ako základ pre alokovanie prostriedkov. Inými slovami, boli tu také e, precedensy pre e, zvoliteľnosť, e, ktorá potom určila alokáciu. Neboli to skutočné potreby ktoré viedli k tejto alokácii. Toto by sa tiež malo vyriešiť a potom ešte celá séria oblastí, ktorá nie je jasná z návrhu komisie, zvlášť ide o kritéria pre alokáciu fondov v rozvinutejších a tranzitných regiónoch, e, návrhy pre štruktúru rozpočtu a ako má toto dopad na jednotlivé členské štáty. Tiež sú tu návrhy pre e, roz, m, definovanie stropu a E, aký to má dopad, tento návrh komisie. Čiže sú tu teda viaceré kritéria, ktoré zdôrazňujeme v našej správe. Pokiaľ ide o ciele pre koheznú politiku v nasledujúcom období, vidíme tu širokú kontinuitu na strategickej úrovni v cieľoch legislatívneho návrhu. Je tu územná kohézia, tá je explicitne formulovaná, ale máme určité obavy ohľadom definície. Je tu posun smerom k stratégie 2020 a zmena konfigurácie alebo architektúry cieľov, celkových cieľov v investície, tvorba pracovných miest a tak ďalej. Myslím si, že našou obavou tu je nedostatok jasnosti ohľadom cieľov. Hlavne, ako to vnímame my, eh, nevyriešené napätie medzi kohéziou a cieľmi EU 2020. A my navrhujeme, aby e, tu boli nové názvy alebo nové články e, v nariadeniach, aby bolo jasné, aký je primárny cieľ, aký je sekundárny cieľ a tak ďalej. Toto by teda explicitne mohlo byť realizované v článku 2 v definíciách všeobecnejšie povedané e, rozličné využitie výrazov, slov ako napríklad misie, ciele, úlohy. Myslím si, že toto by sa malo vyriešiť, zjednotiť, aby sa zlepšila jasnosť a zrozumiteľnosť e, cieľa, na ktoré budú využívané tieto fondy v nasledujúcom období. Ďalšia dôležitá téma sa týka efektívnosti a výkonov jednotlivých fondov a územného rozmeru. Toto je explicitnejšie zrozumiteľné v návrhu uznesenia, e, nariadenia a hlavne pokiaľ ide o posilnenie miestnych programov. Návrh e, pre miestny rozvoj, pre integrované teritoriálne investovanie udržateľný mestský rozvoj. Vnímame to teda ako pozitívne, ale nie sme celkom spokojní e, s takouto direktívnosťou niektorých návrhov a tým postojom z hora dolu. Takisto sú tu aj niektoré kapacity, ktoré je potrebné vyriešiť. Väčší dôraz by sa mal sústrediť na dobrovoľnú možnosť využívania miestnych nástrojov, ktoré sú predmetom primeraného zdôvodňovania zo strany členských krajín. Vidíme tu priestor pre väčšiu pružnosť v návrhu napríklad na mestský rozvoj, spôsob, akým sa rokuje o určitej ochrane alebo chránených oblastiach v členských krajinách a tiež e, niektoré mesta sú tým dotknuté. Niektoré veci sa e, prebrali, e, teda hovoril o tom Nikolas Martin včera. Máme určité obavy ohľadom úrovne administratívnych kapacít ktorá by mala fungovať pre miestny a e, regionálny rozvoj v oblasti investícií na základe minulých skúseností s týmito <coughs> iniciatívami. Si myslíme, že toto by malo byť predmetom analýzy ex ante, aby sa zabezpečilo to, že takáto kapacita sa vytvorí. Myslím si, že našou hlavnou obavou, pokiaľ ide o územný rozmer, je riziko straty strategického prístupu k teritoriálnemu rozvoju v nasledujúcom období. Navrhujeme niekoľko spôsobov, ktorým by, ktorými by bolo možné posilniť eh, túto kapitolu v eh, CSF a jej územný rozmer. Už teraz je tu kapitola na túto tému, mala by sa ale posilniť, eh, mala by sa využiť eh, územná stratégia 2020 ako referenčný bod. A hoci zapracovanie špecifického oddielu tohto územného rozmera v, prílo- rozmeru v prílohe kde sa hovorí o tom, ako sa to môže brať do úvahy. E, toto by mohol byť základ pre partnerské zmluvy a pre riešenie otázok územného rozmeru, ako súčasť tejto stratégie napríklad, ako sa tu využíva kohezná politika, aby sa využil územný potenciál. A potom ešte E, v tejto časti sú niektoré dôležité e, návrhy. Pokiaľ ide o európsku územnú spoluprácu, to je veľmi pozitívne. Cieľom je zaviesť sem väčšiu koherentnosť, e, čo je výsledkom tejto územnej spolupráce a tak ďalej. Potenciálne tu vidíme určité problémy v programoch územnej spolupráce. Tieto musia byť v súlade so stupňou koncentrácie, ktorý sa očakáva. Vidíme tu priestor pre väčšiu pružnosť, pokiaľ ide o programy územnej spolupráce, buď s zvýšením počtu priorít, alebo obmedzením e, na určité percento alokácie, napríklad 75 A je tu tiež podľa nás potreba určitého koordinačného nástroja medzi partnerskými zmluvami e, rozličných členských krajín. Napríklad nejaké územné e, memorandum o porozumení medzi členskými krajinami, kde by sa stanovili prioritné oblasti spolupráce a kde by sa brali do úvahy e, makroekonomické stratégie a podobne. A teraz e, Carlos Mendes by sa mohol venovať tým zostávajúcim témam. Thank you. Um, so turning to strategic coherence and, and programming. Takže ja by som sa teda chcel vrátiť e, k tým strategickým rozhodnutiam a programovaniu. To, to sme hovorili už predtým. Ja by som sa chcel ešte vrátiť k tomu, akým spôsobom sa takýto dokument schvaluje. Súhlasíme s tým, že dnes parlament je nespokojný aj mnohé členské štáty. A naozaj rada a parlament majú plniť svoju legislatívnu úlohu a ostatné inštitúcie, ako je výbor regionov a e, hospodársky sociálny výbor by mali byť zapojené do konzultačného procesu a nie, aby to bolo prostredníctvom delegovaných aktov. Čo sa týka partnerských dohôd alebo um, zmluv, ako sa o nich hovorí v rámci operačných programov, predovšetkým si myslíme, že rozmer územného rozmeru, to musí byť jasne odrazené v obsahu týchto dokumentov a určite Ehm, vlastne prekvapí, že keď ehm, sa to dá presne nájsť na vrhu nariadenia, a tu už bolo spomínaný teritoriálny rozmer, ale na, čo sa týka integrovanej stránky, ide o to, aby sme naozaj mali integrovaný prístup a nie len niečo také, čo sa bude nazvať doplňať, alebo nejakú takú mekú koordináciu, ale úplne plnú integráciu, tak aby bolo možné e, vidieť synergie, takisto viac fondové programy, to už e, tá myšlienka tam je, a to by sa mohlo lepšie využiť teda a prepojenie RDF a kohezného fondu. A takisto by mal byť e, program, ktorý by bol, ktorý by bol akoby prekračoval všetky jednotlivé fondy. Ďalej otázka, prečo má byť e, reštrikcia 5 Vieme, že v rámci toho priečného financovania, krížového financovania, myslím si, že čínske štáty sa ale môžu rozhodnúť, či chcú teda tých 5 percentnú hranicu, ten prach, Tiež je tu určitá nekonzistentnosť z hľadiska investičných priorít Európskeho sociálneho fondu, ale zdá sa, že to nie je problémom v ostatných fondoch. Potom, čo sa týka tých posledných dvoch bodov, možno, že to nie je dostatočne sil, alebo nie je veľmi silná priorita pre parlament, pretože rada bude určite mnohé z týchto otázok riešiť, ale najväčšie obavy predstavujú partnerské programy, ktoré sa prekrývajú a taktiež e, rozsah e, rozhodnutia komisie nie je úplne vyčerpávajúce. Takže treba nájsť nejakú dobrú rovnováhu medzi e, s existujúcimi národnými strategickými rámcami, ale zároveň aj prepojiť to na stratégie Ďalej, čo sa týka tematických koncentrácií, určite každý súhlasí s e, princípom tematickej koncentrácie, ale zároveň členské štáty sa obracajú lebo sú proti tomu tým, tým návrhom k určitých konkrétnych alokácií. My by sme chceli navrhnúť e, zvýšenie koncentrácie v programoch a potom vyhodnotenie ex ante. Čiže kľúčom je teda E, zvýšiť koncentráciu a potom to preukázať na kritickej um, hodnote. To isté, rovnaký princíp by mal platiť pre Európsky sociálny fond, čiže namiesto toho, aby sa ustanovovali umelé ciele ex ante, malo by to naozaj zohľadňovať územné potreby a absorpčné kapacity a malo by to byť vynegociované do, v rámci dohody medzi regiónmi, členskými štátmi a, a komisiou. To by ale nemalo znamenať, že sa nemôže zvýšiť Európsky sociálny fond, možno určite by sa to dalo, keď e, by členské štáty chceli silnejšie e, zastúpiť svojich regiónov. Ďalej sa tu diskutovalo aj o kondicionalitách. E, v rámci poslednej správy sme diskutovali aj o tak ex ante. Sú tu viaceré otázky, e, ktoré súvisia s tým, že aby to vyhovovalo alebo by to splňalo požiadavky iných európskych legislatív a aby nedošlo jednoducho k určitej um, právnický, e, právnickému nesúladu. To znamená, že niektoré, pretože sociálny fond má, je, má ústavnú základ, kdežto kohezný fond je absolútne napojený na komerčné kritériá a na ekonomické riadenie Európskej únie, ale to nie je prípad, ne, neplatí to pre ESF a pre ERDF. Tie sú postavené na iných základoch a princípoch. Ďalej, rezerva tiež nemôže byť len taká rezerva, ktorá by bola na to, aby sa použili prostriedky, e, finančné indikátory, aby boli toho kritéria, ani, ani tie výstupy, aby boli kritéria. Takisto aj je potrebné zabezpečiť e, vhodné alebo dostupné alebo dobré informácie, ktoré majú dobrý základ a sú pravdivé. Je potrebné, aby sme mali indikátory, ktoré sú postavené na výsledkoch. Je treba zabezpečiť aj spoločné indikátory alebo spoločné určité mm, veličiny, ktoré, na báze ktorých sa budú môcť e, vyhodnocovať a porovnávať a tie sa musia učiť ale na začiatku obdobia, nie počas e, obdobia a tiež EDF e, nejako nerozlišuje medzi tými výsledkami a indikátormi, ale mala by tam byť jasná konzistencia medzi tým, alebo malo byť jasné, že čo je výsledok a čo je indikátor, pretože to niekedy dochádza k zamieňaniu aj pri riadení a určite by bolo dobre na začiatku mať e, veľmi jasnú právnu dokumentáciu, ktorá by jasne tieto od seba oddelila a zadefinovala. Takisto si myslíme, že by bolo potrebné zabezpečiť maximálnu dostupnosť e, alebo prístupnosť tých e, vyhodnocovacích správ, tak ako, um, ako to komisia navrhuje. A čo sa týka kapacít, um, budovanie kapacít samozrejme je potrebné, ale sú potrebné určité porovnávacie kritéria alebo indikátory. Ďalej sa tu hovorilo o akčných plánoch, tie možno, že by sa dali potom nejakým spôsobom do budúcnosti zovšeobecniť a v prípade programov, väčších programov. Potom je tu jedna oblasť, kde si myslíme, že veľká medzera je z hľadiska zodpovednosti Počuli sme veľa o politických diskusiách na vysokej úrovni, aj v rámci e, Barkerovej správy, ale myslíme si, že tie legislatívne návrhy doteraz boli pomerne, um, alebo sa k tomuto veľmi slabo vyjadrovali, čiže my by sme skôr navrhovali, že by bolo treba zabezpečiť každoročné podávanie správ Európskemu parlamentu vo forme nejakej výročnej správy, k tomu sa ešte môžeme vrátiť takisto ja viem, že nie je potrebné mať nejaké vytvorenie nejakej novej skupiny, to nikto nechce, ale aspoň nejakú skupinu na vyššej úrovni, ktorá by mohla preskúmať, e, že či e, kohezná politika e, naozaj splňa svoje ciele a pre prospech podpory tohto rámca je potrebné zabezpečiť aj správy o, o, tom, o implementácii jednotlivých projektov a sústrediť sa predovšetkým na výsledky, nie len na samotné finančné absorpcie a to, že akým spôsobom boli, či boli alebo neboli čerpané prostriedky a podobne, ale aké boli výsledky. A to by znamenalo proste urobiť jednu osobitnú kapitolu, ktorá by sa týkala samotného výkonu v takej výročnej správe a my by sme chceli um, ehm, by, by sme teda navrhli, aby táto správa vlastne, aby tie správy, ktoré, tam, ktoré doteraz boli, tie by sa tým pádom neuplatňovali, ale aby nedošlo k zbytočne dvojeným správach. Stačí, keď je správa k tým e, indikátorom. Takisto sú správy o implementácii programu, Momentálne je to, to tak, že tie správy by sa mali sústrediť hlavne na finančnú implementáciu a to by malo byť e, zmenené. Myslím si, že by to malo byť posilnené tiež aj o určité minimálne normy v rámci nariadenia. A tiež, je, čo je podstatné, je, aby boli naozaj v celosti, v celosti publikované nie len nejaké zhrnutie pre občanov, ale v celosti, aby tie správy boli k dispozícii do júna predchádzajúceho roku, ak by to bolo možné. Do júna teda nasledovnúceho roku po programe. Tak. A posledná slajd. A keď súhlasíme s množstvom návrhov, ktoré prednavrhla komisia, a keďže mi už e, vypršal čas, tak kľúčové otázky sú teda zabezpečiť systematické preskúmanie návrhov. Ehm, komisia sa mysle, vykonala viaceré štúdie aj o tom, že koľko teda bude stať e, reforma. A myslím si, že v tom bolo by dobré, keby sa parlament dozvedel o tejto štúdii aj o Takisto sú informácie aj v štúdii o e-governance. Myslím si, že podstatné je, aby boli riadece orgány Managing Authorities mali zjednodušenú každodennú administratívu, správu a samozrejme, že kľúčom nového rámca e, zodpovedného za výkon by malo byť hlavnou vlastnosťou má byť zjednodušenie všetkých opatrení počas e, tohto obdobia a bude to musieť byť sledované a pravidelne monitorované parlamentu. Ďakujem. Predsedajúca, ďakujem pekne. Teraz e, prejdeme rýchlo k doktorovi Fabianovi Culegovi. E, prosím vás, ja vás budem musieť prerušiť po desiatich minútach. Je veľmi ťažké teraz pokračovať po takýchto úplne vyčerpávajúcich prezentáciách jednotlivých oblastí. Ja sa pokúsim sústrediť na e, tú, ten strategický rozmer týchto návrhov. Ja by som chcel povedať len toľko, že ja pracujem pre Európske centrum politík, to je taký think tank, takže my nezastupujeme názory nikoho iného, len nás samých a Momentálne spolupracujeme s výborom regionov e, pri príprave budúceho viacročného finančného rámca. Publikovali sme viaceré správy, z ktorých e, by som chcel vyvodiť určité dôsledky alebo určité informácie vám poskytnúť teraz vo svojej prezentácii. Takisto sú k dispozícii aj na webovej stránke výboru regionov. Ehm, je tam aj referencia na, na, na e, to, čo sa týka simplification, zjednodušenia teda. Eh, hovorili sme tu o tom, že kam sa uberá kohezná politika, teda politika súdržnosti. Ja môžem eh, súhlasiť eh, s cieľmi, ktoré tu boli spomenuté, aj všeobecnými cieľmi, ktoré sú tu uvedené Európa 2020, orientácia na výsledky, integrovaný prístup, zjednodušený prístup. Ja si myslím, že dôležité je sústrediť sa na to, aby financovanie dosiahlo čo najväčšiu efektívnosť. Ja si myslím, že najväčšie nebezpečenstvo je, že toto všetko sú krásne slova, ale ako sa to všetko premietne do reality. Určite ja v, tejto, v tomto všetkom pracujem už dlhšiu dobu a viem, ako vyzeralo predchádzajúci viacročný finančný rámec a prakticky rovnaké slova sme používali aj vtedy. Len nepodarilo sa nám celkom presne dosiahnuť to, čo sme chceli, teda tá zlyhala implementácia. Čiže myslím si, že treba povedať, že existuje tu určité pretrvávajúce protirečenia v niektorých programoch, v niektor- do určitej miery v niektorých prípadoch je to nevyhnutné alebo nedá sa tomu vyhnúť. Niekedy je to otázka voľby, že čo chcete viac zdôrazniť a čo menej. Uh, ale myslím si, že tu existuje jasný strategický smer, že na čo sú určené fondy, pretože v zásade fondy, ak sa povie, že sú určené na všetko a sa dajú použiť na všetko, tak potom to všetko vedie k zmetku, že ako vlastne majú fungovať. Ja by som chcela chcel uviezť niektoré z tých protirečení. E, jedna vec je napríklad e, otázka regionálneho. Aká regionálna by tá politika mala byť skutočne Myslím si, že to treba hneď na začiatku rozhodnúť, aby sme dosiahli koherentnosť s programom Európa 2020, ale sú tu aj niektoré z konkrétne alebo osobitné potreby regiónov a tie niekedy môžu vyvolávať napätie tie partnerské zmluvy, čo je jednou z najväčších inovácií. Myslím, celé celkom nie je jasné, že či tieto sú na báze prístupu z odhora nadol alebo z dora nahor. Myslím si, že treba ešte to vyrokovať a myslím si, že môžu v rôznych členských štátoch mať e, rôzne e, tieto prístupy. Ak e, bude orientácia na výsledky, bude centrálne, ale budú musieť to vytvoriť, pripraviť regióny, tak to možno bude spôsobovať problémy. Čo sa týka tematickej koncentrácie, to tiež môže spôsobiť určité problémy na čo vlastne potrebujeme oba, keď e, partnerské zmluvy plnia ciele 2020, tak možno, by to stačilo mať ako nástroj, aby sme dosiahli tú tematickú, bez tematickej koncentrácie. Takisto si myslím, že tu máme aj logiku smart specialization, teda tej inteligentnej špecializácie, že samo tí, e, samé regióny by si mali zadefinovať, čo potrebujú, kam treba investovať e, takže to nemusí byť to isté, čo si vyžaduje tematická koncentrácia v prípade všetkých regiónov. Ďalej e-governance. Na to, tu dávame väčšiu úlohu um, regionálnym a miestnym orgánom, teda ten prístup, aby bol z dola nahor. A ďalej potom, čo sa týka zjednodušenia, do toho detálne veľmi chcem zasahovať, ale myslím si, že vždy tu bola, vždy sa tu pokúšame o zjednodušenie všetkého a potom však je problémom práve implementácia. Teda to samotné vykonávanie, pretože keď to zrazu už sa má implementovať, všetko zrazu vyzerá inač v tých regiónoch. Takže takisto sú tu aj rôzne otázky, ktoré súvisia s pravidlami uh, k hospodárskej súťaže, aby sa týmto neohrozovala hospodárska súťaž a v rámci tých eh, partnerských zmluv v budúcnosti bude vždy možnosť Ehm, prijať taký prístup ehm, trošku na báze rizik, čiže alebo vziať na seba trošku riziko, že nie tým minimálnym prístupom, ale skôr ísť e, tým väčším prístupom, pretože väčšinou sme skúsenosti ukazujú, že skôr vás kritizujú, keď robíte menej, než keď robíte viac. Radšej niečo robiť navyše, než robiť menej. Ďalej sú tu určité rozdiely medzi regiónmi, sú rôzne tematické koncentrácie, tiež financovanie je rôzne, ale určite aj rozdiel medzi regiónmi v negatívnom zmysle slova. Sú regióny, ktoré nemajú schopnosť alebo kapacitu Ehm, mať prístup k súčasnému financovaniu. Sú aj regióny, ktoré určite budú mať problémy alebo budú musieť bojovať o to, aby dostali prístup k niektorým e, novým nástrojom, napríklad tie nástroje pre inovácie a podobne. Ehm, veľmi ťažko bude pre niektoré regióny sa k tým peniazom dostať, keď nemajú dostatočne vybudované administratívne kapacity. Ďalej my vlastne ešte stále pripravujeme systém, ktorý bude fungovať rovnak, alebo jeden systém, ktorý bude, mať, e, bude platiť pre regióny, ktorým sa, ktorí sa majú administratívu a niek, aj pre tie, ktoré majú, e, sú na tom horšie. Ďalej Takže otázka je, akým spôsobom budete tu uplatňovať politiku trestania alebo netrestania, akým spôsobom dostanete, prostriedok, dostanete prostriedky z financovania. aby nedošlo k tomu, že ste vlastne len museli správať sa tak, ako sa to od vás vyžaduje, ale výsledok napokon sa nedostavil. Ehm, tiež bude to závisieť od toho, čo sa deje v členských štátoch. Myslím si, že v rámci makroekonomickej kondicionality je to jasné, ale môže to byť aj v niektorých iných oblastiach. Ďalšia veľká téma, o ktorej si myslím, alebo nie som si istý, že či sme ju dostatočne riešili v rámci reforiem, to je dopad krízy, konkrétne dopad krízy v eurozóne. E, máme tu dosť veľké rozdiely v Európe a to je práve aj jeden z najväčších dôvodov, prečo tu je aj zároveň tendencia, že bude pokračovať v eurozóne kríza preto si myslím, že musíme pouvažovať, ako využijeme tieto prostriedky. Samozrejme, že keď sa kríza pomedne, pominie v roku 2013, to už nebude nutné, ale keď sa budeme e, dívať na tú krízu štruktúrálnu ako takú, tá bude pretrvávať naďalej, tak budeme musieť naozaj dôkladne preskúmať, že čo máme robiť ďalej. A e, ako využijeme prostriedky, že či to nemalo by byť len nie na báze HDP, ale na báze e, iných ekonomických ukazovateľov, ako je neviem, zamestnanosť alebo um, jednoducho ekonomická výkony a podobne. Ďalej je treba vlastne nájsť tie vhodné um, ehm, pravidla vlastne pre prípad um, krízové situáciu, čo teda bude najlepšie pre tieto regióny, e, či bude nejaký prechodný mechanizmus, alebo či väčšia súdržnosť, aby sme podporili menovú úniu e, v rámci e, čerpania prostriedkov. Už mi zostalo teda len 30 sekúnd. Myslím si, že mnohé z týchto opatrení idú už správnym smerom, sú naozaj inovatívne v rámci týchto návrhov ale je tu stále aj akási väčšia, väčší trend smerom k odvrchu nadol rozhodovaniu a myslím si, že potom ani ten dopad na zmeny nie je celkom jednoznačný. Veľmi veľa závisieť bude od implementácie a zjednodušenie na papieri. To ešte neznamená hneď, že dojde aj v praxi k zjednodušeniu. Toho sme boli svetkami už v minulosti. Taktiež je tu množstvo zmien a zmeny vytvárajú e, ďalšiu neistoty, ktoré tiež môžu potom hrať svoju rolu. A preto si myslím, že treba sa sústrediť na to, aby sme dosiahli e, radšej tú minimálnu e, úroveň v rámci implementácie a nie usilovať o všetko, o maximum ja už som už teda hovorila o kríze a krízových krajinách. Myslím si, že celkovo strategický cieľ fondov, ten sa celkovo nemení, tam sa nemení logika, paradigma. A naozaj ťažko určiť, aký bude skutočný dopad týchto zmien. Ehm, možno, že budú pozitívne, možno, že nie sú až dostatočné, ešte stále veľa ostalo na objasnenie aj detálne treba dotiahnuť, ako to bude vyzerať v samotnom implementácii, ako to bude vyzerať v jednotlivých členských štátoch. Toto všetko je ešte otvorené. A moja otázka posledná potom je, že vlastne aká kapacita potom je aj k dispozícii na eh, európskej úrovni, na komisii, ktorá bude potrebná v rámci pod, poskytnutia podpory a pomoci v tých regiónoch, ktoré samotnú kapacitu nemajú, aby to mohli implementovať. Ďakujem. Našim ďalším rečníkom je pán Markus Trilling, ktorý sa predstaví už aj sám. Dávam mu takisto 10 minút. Ďakujem, dobré popoludne. Ďakujem za dnešnú príležitosť pohovoriť v krátkosti e, o výsledkových e, indikátoroch. Pani komisárka dnes ráno o nich hovorila. Pán Olbricht takisto sa na ne pozeral v legislatívnom návrhu. Takže dnes by sme sa chceli pozrieť na to, ako by mohli tieto indikátory vyzerať, doplniť ešte návrh komisie, ako ich možno implementovať v rámci, ktorý tu máme. Pripravil som si takisto prezentáciu. Rád by som vám ju predviedol. Opätovne začínam od pilierov, o ktorých sme hovorili dnes ráno. Zjednodušenie, koncentrácia prostriedkov, orientácia na výsledky. To všetko si žiada nový mechanizmus. Ten ešte nevidíme. A legislatívny návrh. Máme tu takisto komentáre od e, dvoru auditorov snáď vám ju budem môcť tieto komentátore ukázať. Komentáre ukázať. Áno, tu ich máme. Otázke toho, aké, ako môže e, a sa ukotviť do legislatívneho návrhu táto orientácia na výsledky. E, dvor auditorov konštatuje, že súčasný návrh ešte do veľkej miery sa orientuje podľa vstupov. Ide o e, to e, splňanie pravidel, nejde tu o výkon. Je tu potrebný určitý systém, ktorý by zabezpečil túto orientáciu na výsledky dvor auditorov tieto indikátory výsledkové osobitne spomína. Krátka pripomienka naozaj E, k prílohe e, k nariadeniu číslo 17 komisie sa vyžaduje práve systém monitorovania dos- dosahovania výsledkov v kombinácii s určitými formálnymi požiadavkami, ako aj je tu aj požiadavka, aby každý tematický cieľ alebo priorita, aby nám dávala informáciu o tom, ako prostriedky, fondy prispievajú e, k, k spokojnosti ľudí s tým celkovým rámcom. Čo, aký je teda účel takýchto indikátorov? Hovorili sme o cieľoch. Keď hovoríme o, o cieľoch, tak samozrejme, že potrebujeme aj určité indikátory, ktoré mi povedia, ako ďaleko sa nachádzam na ceste k dosahovaniu cieľov. Tieto ciele by sa mali kryť s cieľmi stratégie 2020, či už sú to e, trvalá udržateľnosť, e, ekologické ciele, to všetko by malo byť takisto v súlade s koheznou politikou. Ďalšia funkcia to je monitorovanie. Tu by sme potrebovali naozaj indikátory, ktoré nám povedia, ako postupujeme na, na ceste k dosahovaní týchto cieľov. To by sa malo určite komunikovať a potom na konci by mali sme byť schopní evaluovať, posudzovať, či ciele boli dosiahnuté alebo nie. Spoločné indikátory, tak ako ich vidíte tu v nariadení, tie majú hlavne formu toho, čo komisia nazýva indikátory výstupové, množstvo podnikov, ktoré dostávajú granty, množstvo podnikov poberajúce iné formy podpory a tak ďalej. Takže to, čo tu vidíme, že tieto spo- navrhované spoločné e, indikátory nekreslia nejakú líniu medzi tými cieľmi. Sú tu podrobnejšie informácie o kvalite cieľov, je to tu otvorenej a deskriptívnej povahy, čo to znamená pre monitoring, pre výkazníctvo, aký je teda, aké je percento absorpcie fondov, či možno očakávať strednodobú správu o výsledkoch. Takisto veľmi správne e, na národnej úrovni vidíme Slovensko, alebo na, na, na, na, e, ale aj na menšej lokálnej úrovni, aké sú, aké sú indikátory pre použitie. To, čo tu navrhujeme, je množstvo indikátorov, ktoré nazývame indikátory trvaloho udržateľného rozvoju vo vzťahu k tematívnym, tematickým cieľom. Nie je to vyčerpávajúce, ale musím spomenúť, že všetky indikátory, ktoré sa tu uvádzajú, sú k dispozícii minimálne národnej úrovni cez e, Eurostat a ten zoznam tých potenciálnych indikátorov je oveľa väčší než to, čo tu prezentujeme. Keď hovoríme o inovácii, technologickom rozvoji, e, absorpcii, tak existujú indikátory, ktoré hovoria o tom, čo to znamená v, procese aké je využitie energie, aký je odtlačok, aká je klimatická politika, konkurencieschopnosť sa takisto tu spituje a analizuje. Máme tu indikátory, ktoré nám ukazujú údaje o energetickej intenzite, o produktivite zdrojov, aspekty konkurencieschopnosti vo všeobecnosti našej ekonomiky. Máme tu indikátory, ktoré nám hovoria o e, skleníkových emisiách na jednotlivé sektory. Máme tu cieľ 2020 týkajúci sa podielu po obnoviteľných energií. Máme tu tieto údaje, ide o spotrebu energie sektora, takisto pokiaľ ide o biodiverzitu, životné prostredie, vieme, máme informácie o, klim, o adaptácii klimatických zmien, kapacita Ďalej potom ďalší dôležitý indikátor, oblasť, to je efektívne využitie zdrojov, e, tematické ciele. Sú tu aj e, údaje o domácom odpade na hlavu, na osobu. Spotreba e, materiálov v domácnostiach je dôležitý faktor. Tiež sa pýtame na prístup obyvateľstva k programom recyklovania toto sú všetko otázky týkajúce sa územného plánovania, využitia krajiny, znečistenie ovzdušia, urbánom kontexte, otázka takisto toho, ako zelená infraštruktúra a zelený priestor sa dajú prepojiť, ako môžu spojiť habitaty a zabezpečiť e, blaho obyvateľov. Dôležitý je aj e, otázka dopravy Takisto otázka presunu pasažierov od aut súkromných k verejnej doprave, presuny našich tovarov dopravou. Emisie takisto z dopravy a teraz eh, už sa blížim k záveru. Indikátory si myslím sú nástrojom, iba nástrojom na meranie cieľov na národnej úrovni. Takže samozrejme, to, čo by malo byť na začiatku, sú ambiciozne ciele, ktoré prispievajú k stratégie 2020, čo vám tu prezentujem v e, prílohe. Je určitý návrh e, výkonu, takže to, čo vieme merať na národnej úrovni, Členské krajiny si vyberajú priority, nízkouhlíkovú ekonomiku, vyberú si nejaký jeden sektor, bývanie, efektívnosť využitia energie, ciele 2020, finančné vyčlenené prostriedky, počet projektov by tu mohol byť, tie mílniky do roku 2018 ďalej, efektívne zníženie a toto by bol vlastne rámec, v ktorom sa kohezná politika vlastne posudzuje. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Mám, sme vlastne už v sklze 20 minútovom. Máme tu teraz pána e, Dária Kardžula z Kampánie, z regiónu. E, jeho kolegom je aj projektový manažer pre danú problematiku pán Mola. Nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem za to, že sme boli pozvaní a že e, môžeme zastúpiť najväčší región juhu Talianska, tretí najväčší región, pokiaľ ide o obyvateľstvo v Taliansku, Kampánia. Ide o operačný, e, veľmi e, objemný program e, vo vnútri Európskej únie. Mám prezentáciu, ale nevidím ju ešte. Možno ste by ste mi mohli pomôcť. Ako už povedala pani predsednička, dobre pozná náš región. Viac niekoľkokrát bola u nás v kampánii e, v Neapoli a chcel by som povedať, že mus, musím použiť komu, e, e, komunitárne pravidlá, takže budem štrukturovať svoj prejav najprv úvahy takej všeobecnej povahy, Všetci poznáte ekonomický kontext, poznáte ekonomickú krízu, ktorá od roku 2000 e, sa týka všetkých kontinentov. Boli tu, bola, tu, bola tu vlastne e, pre, pre, pre e, objektívne ciele. Tu, tu sa prirovnávajú veci k európskemu priemeru v Taliansku máme, sme skonštatovali určitú tendenciu opačného smeru, spomalené regióny v porovnaní e, s e, bohatými regiónmi. Za tých 10 minút, ktoré mám k dispozícii, je to typické pre Talianov nebudem, nebudem používať e, ruky, tak ako Taliani to robia. Na našom teritoriu sa hovorí o demografickom tsunami, o nulovom raste. E, Kampánia ako oblasť má mieru nezamestnanosti, ktorá je veľmi vysoká. Je to najmladší región v celom Taliansku. Takže ja by som chcel tieto všeobecné úvahy uzavrieť tým, že pohovorím o pozitívnych a negatívnych aspektoch, ktoré sa dajú interpretovať na základe legislatívneho balíčka. Pokiaľ ide o tie pozitívne aspekty, sme za harmonizáciu e, noriem pre e, tej štruktúralnej povahy. Snažíme sa vytvoriť spoločné pravidlá a domnievame sa, že to nám umožní zjednodušiť programovanie, pretože dnes tu máme viac nástrojov regionálneho programovania, ktoré veľmi často nemajú logické opodstatnenie a treba e, dokázať viac takej e, detailnosti, taký ten Eh, diskrétny charakter až do 2% v kategórii regionov a cieľ unifikácie pre eh, riadiace orgány a takisto autorizačné orgány. To sú pozitívne prvky, takisto posilnenie eh, vlast, proporčného charakteru na základe financovania a e, úrovne rizika. Chcela by som zdôrazniť, chcel by som zdôrazniť, že náš operačný program momentálne e, v štádiu návraty, návra, návratu pladeb a to nám neumožňuje vlastne pokročiť rýchlo ďalej e, v našom operačnom programe. Ďalší E, zásadný e, bod, to je lepšie spracovanie informácií, vytvorenie určitej celej palety spoločných indikátorov, čo by nám umožnilo lepšie e, sa vzťahovať k úrovni európskej. Kolegovia už hovorili o možnosti redukcie výroč, výročnej správy. Ďalší aspekt potom dôležitý, to je podpora e, elektro, e, e, elektronickej kohézie, to je veľmi dôležitý faktor pre zníženie administratívneho bremena. Treba naďalej pracovať na opatreniach vytvárania kapacít lokálnej administrácie a poberateľov. Ďalší administratívny faktor zníženie administratívnych poplatkov pre poberateľov, ako boli povedali už predrečníci, tento legislatívny balíček, ale osobitne ešte aj dôraz na úlohu poberateľov, príjemcov a v tomto kontexte si myslím, že orientácia, ktorá bola zvolená, je nepochybne e, orientácia správna. Teraz k negatívnym aspektom. To by mohlo podľa nás mať negatívny dopad na e, administratívu, ktorá by mala spravovať tieto štrukturálne fondy. Sú tu podmienky ex ante a makroekonomické. A tento typ systému by mohol nepochybne uh, uh, vyriešiť, vytvoriť problémy. Určite sa domnievame, že kritéria podmienenosti by sa mali aplikovať aj na národnej úrovni. Pokiaľ ide o e, rámec výsledkov a dôvodov, z ktorých sa vlastne pozastavili fondy, my samozrejme e, rozumieme tomu prístupu vzhľadom na výsledky, ale e, proces, proces verifikácie to podľa nás by sa malo z, uľahčiť. A myslím si, e, by, že by sme mali e, diskutovať e, zo široka za účasti národných i regionálnych aktérov, ako som už bol povedal, by mali zabezpečiť efektívnu aplikáciu pravidiel. Národné vyhlásenia o dôveryhodnosti riadenia to je tiež e, kritický aspekt, pretože naozaj treba, aby tu, tu bola takáto zodpovednosť alebo dôveryhodnosť ex ante, tak to, ďalej je to potom e, systém e, ročných účtov, ďalej proces abs, absolutória, takisto problémy možno zodpovednosti národnej. A takisto z operačné absolutória, ktoré sú oveľa dôležitejšie, pretože sumy prekračujú 250 tisíc eur. Tu mm, tá, to zjednodušenie a, a, a certifikácia sa redukujú na nulu. do tej miery, že je tu e, verejný audit e, zo strany e, orgánov, ktoré sú odlišné od tých, ktoré robia operačnú neriadenie. Ďalej, operácie týkajúce sa veľkých projektov, tie komplikujú nepochybne realizáciu veľkých projektov. Ja osobne riadím program kde je 40 globálnych dotácií a je to program na, so 7 miliardami eur. Dopad e, modifikácií e, treba povedať, že za normálnych okolností tendencia návrhovania reglementácie má za cieľ modifikovať, snaží sa modifikovať architektúru na roky 2007 až 2013, ale ako povedal predrečník, modifikácia nie nevyhnutne prináša e, úžitok pri programovaní štrukturálnych e, fondov. Myslím si, že určité z tých návrhov, veľmi rýchlo prebehnem k záverov, určité úpravy by mali byť uh, uh, by mali, mali, mali uh, spočívať v určitej inovácii, ktorá by mala byť oprávnená pridanou hodnotou a dôraz by sa mal klásť zo strany komisie na potrebu zníženia uh, zaťaženia pre uh, príjemcov. Treba obmedziť modifikácie majú veľa vplyv dopadu na zaťaženie administratívne. Posledná poznámka. Moja poznámka samozrejme je vám k dispozícii, ak vás to zaujíma. Rád by som vám pripomenul, že ak chceme prekročiť alebo prekonať krízu, ktorá sa dotýka e, našeho kontinentu, treba rešpektovať pravidlá, ale keďže pravidlá začínajú byť príliš komplikované, je tu riziko, že na našom terétiu budú, budú, budú zlé, zlé vplyvy, dopady. Zodpovední e, e, pracovníci našeho, e, našeho regiónu tu v Bruseli nám, by mi nám mohli tiež pomôcť e, intervenovať. Ja by som rád e, videl určitý e, duch e, otcov zakladateľov, pretože kontext je lepší, sa zmestil, a to je ten, zlepšil sa a to je ten pohľad, treba dereglementovať, e, znížiť pravidla, počet pravidel, aby sme čo najpozitívnejšie využili štrukturálne fondy. Ďakujem pekne. A teraz pán Berimolo z, z Bulharska. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Dámy a páni, je pre mňa česť a zároveň zodpovedná úloha zúčastniť sa na tomto verejnom vypočutí o legislatívnom balíku pre spoločný strategický rámec na obdobie po roku 2013. V mojej prezentácii sa chcem sústrediť eh, so svojimi skúsenosťami na socioekonomické a územné plánovanie na miestnej úrovni, úrovni s cieľom implementovať dobré projekty vedúce k udržateľným výsledkom vo verejnom záujme. Mám niekoľko priesvitiek, dúfam, že ich čoskoro uvidíte. Som pôvodom architekt, ale v svojom profesionálnom pôsobení som väčšinou bol mestským e, plánovačom. Pracoval som na niektorých reguláciách, stratégiách, ktoré sa týkali územného rozvoja, decentralizácie e, na miestnej, regionálnej úrovni udržateľného urbanistického rozvoja a pracovať na implementácii európskej regionálnej politiky. V posledných dvoch rokoch som bol súčasťou vypracovania bulharského stanoviska k Dunajskej stratégii v EÚ a keď hovoríme o tejto stratégii, pretože ja si myslím, že metodologický prístup v tomto návrhu by sa dal použiť ako určitá etapa vypracovania nového legislatívneho balíka, o ktorom dnes hovoríme. Dve dôležité oblasti chcem komentovať. Udržateľný mestský rozvoj a integrovaný prístup plánovania a komunitárny miestny rozvoj založený na, niektoré oblast- na niektorých oblastiach. Myslíme si, že návrhy budúcej koheznej politiky sú dobrou východiskovou pozíciou pre implementáciu ambiciozného mestského rozvoja. Mohli by byť silným motorom, ktorý pomôže nielen mestskej populácii a mestským aglomeráciám, ale celým štátom Vítame návrh komisie pre špecifické financovanie mestských regiónov, ktoré sa budú sústrediť vo financiách na stratégie znižovania emisí skleníkových plynov, udržateľnú verejnú dopravu, zefektívnenie mestského prostredia a hospodárskú regeneráciu slabých oblastí. Samozrejme, že potrebujeme určitú pružnosť v implementácii tematickej koncentrácie. Táto prísvitka ukazuje najväčšie mestá Bulharska, aglomerácie, ktoré majú integrované plány pre mestskú obnovu a rozvoj toto bude základ našich projektov financovaných operatívnymi programami na nasledujúcom období. Rozvoj a implementácii integrovaných plánov pre mestskú obnovu a rozvoj je novinka e, v búharskom prostredí v oblasti sociálneho a územného plánovania. Toto je séria projektov a investičných plánov. Plány pokrývajú politiku a integrujú rôznych hráčov spoločnou implementáciou a takýmto spôsobom prispievajú k implementácii vízie, stratégie pre uh, mestský rozvoj a špecifické prioritné oblasti. Pre nás špecifika integrovaných plánov spočívajú v tom, že tieto zahraňajú sériu nie len mestského plánovania investičných projektov, ale aj rôzne operácie, ako napríklad organizáciu, hospodárskú oblasť a tak ďalej a prispievajú k celkovej udržateľnosti a zabezpečeniu pridanej hodnoty. V Bulharsku rozvoj integrovaných plánov pre mestskú obnovu a rozvoj sú spojené s implementáciou operatívnych programov regionálneho rozvoja, ako aj ostatnými operatívnymi programami, ktoré poskytujú financovanie pre mestské projekty. Okrem fondov z EÚ integrované plány využívajú aj iné finančné nástroje, napríklad súkromný kapitál a verejno-súkromné partnerstvá. Na tejto priesvitke je miesto integrovaných plánov a to sú národné dokumenty a plány. Chcel by som povedať niekoľko slov o potenciáli udržateľného mestského rozvoja s tým, čo my nazývame integrované územné investície. Táto nová iniciatíva vníma územné investovanie ako nástroj pre investovanie do viacerých projektov a tieto investície umožňujú skombinovať financovanie z rôznych zdrojov môžu pokrývať viaceré funkčné mestské regióny na základe oblastí, vrátane susedných mestských oblastí a komisia navrhla, aby tu bolo 5-percentné navýšenie financovania pre všetky členské krajiny a aby Európsky fond regionálneho rozvoja bol venovaný mestskému rozvoju a príslušným projektom prostredníctvom integrovaného územného investovania. Riadenie sa deleguje na mesta. Toto je vážna výzva, ktorá si vyžaduje potrebné, vybudovanie potrebných riadiacich kapacít. Toto spomínali aj predrečníci. A teraz by som chcel povedať niekoľko slov k veľmi e, dôležitému vývojovému trendu. V Bulharsku je to príprava na účasť na miestny rozvoj pod vedením miestnych komunít. Je to nástroj pre udržateľný regionálny rozvoj a miestny rozvoj vedený miestnou komunitou tým máme na mysli riadenie v rámci daného územia a regiónu pod vedením miestných alebo mestských rád. Tieto rady e, zastupujú súkromné a verejné sektory na základe e, príslušných rozhodnutí a tieto rady a skupiny majú viac ako 49 hlasovacích práv. A tu som sa pokusil vám ukázať skupinu komunít, ktoré zdieľajú plány na rozvinutie konceptu na určité obdobie. Bude to mať dopad na rozvojové plány a na tomto základe tu bude selekcia a financovanie projektov v spoločnom záujme. Ich prínos bude oveľa vyšší než ten, ktorý vidíme v súčasnosti. Dúfam, že je vidieť táto priesvitka. Tu som sa pokúsil ukázať možnosť rôznych finančných prostriedkov na pre stratégie založené na spoluprácu medzi zainteresovanými. A na tomto základe ide o implementáciu špecifických projektov v rôznych oblastiach koheznej politiky. A keďže už nemám veľa času, rád by som vám ukázal nový príklad z minulého týždňa v Bulharsku, z juhu krajiny. Je to hraničné územie. Je to špecifické oblasť 8 e komunít. 12. marca sa dali dokopy, stretli sa a vytvorili výbor. A ten pripraví taký návrh rozvoja neformálneho regióna. To bude potom vychádzať z práce, z princípu práce zainteresovaných. Pripraví sa stratégia pre e, komunitárne plány. Ďakujem za vašu pozornosť. Ja, vielen Dank, Herr Molov, für die... Ďakujem, pán Molov, za veľmi zaujímavé úvahy o manažmente. Odovzdal by som ďalej slovo pánu doktorovi Lohajdemu. Dúfam, že som to aj správne vyslovil. Pekne po nemecky. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem. Aj my sme si pripravili malú prezentáciu, ktorá e, E, teraz bude predvedená. Naša banka je e, banka e, v spolkovej krajine Hesensko. My sa staráme o polnohospodárske financovanie v Hesensku, takisto aj, aj e, e, fondy. Najznámejšie a najdôležitejšie elementy našich programov je, zjedno, je, je zjednodušenie, posil, posilnenie Eh, tých kondicionalít a to je samotný nárok Komisie EÚ. Ja som tu uvedol niekoľko príkladových bodov, ku ktorom by som sa rád vyjadril, pretože otázka zjednodušenia a zlepšená efektivita, to je na jednej strane téma eh, elektronickej kohézie, zjednodušenie a potom finančných nástrojov. V mnohých bodoch mi pán kolega hovoril naozaj zo srdca. To sú otázka, ktoré e, nás, nás vlastne zaujímajú. My sme, my sme tí, ktorí to implementujú a preto vieme na to priamo nadviazať. Na, pokiaľ ide o tú elektronickú kohenziu, tu sa hovorí o to, že členské krajiny sa majú postarať o to, že celá tá výmena informácií postupne má ísť len elektronicky. A k tomu, myslím si, že to je iniciatíva, ktorú v zásade vítame je dobrým príspevkom k modernizácii administratívnej práce práve údaje o monitoringu, e, informácie pre poberateľov a to tiež znamená, že to pôjde, že keď technické finančné požiadavky sa naozaj zohľadnia. A to znamená poprvé, že lehota 2014 nie je podľa nás dodržateľná, Je to trošku malé, ťažko sa to asi bude dať či, čítať. Musím byť teda presnejší v prednese. Tá lehota nebude dodržateľná a príprava a implementácia takýchto projektov, a o tom tu hovoríme, to všetko bude mať minimálne potrebu 36 mesiacov, potom čo všetky detaily budú známe. A v tejto súvislosti vítame výlučne návrh kompromisu danského predsedníctva, a v ňom obsiahnutý odkaz na posunutie lehoty ku koncu 2016, ale podľa nás to tiež znamená, a to je teda náš názor, že by, realisticky by bola implementácia do roku 2017. Predovšetkým, pretože sú tu ešte delegované právne akty, ktoré budú nasledovať a tento čas budeme potrebovať od okamžiku prijatia rozhodnutí. Doplňujúc k tomu, možno povedať, že je tu otázka finančných a osobných zdrojov. Vysoký finančný e, e, tlak pre takýto veľký projekt, tú možnosť financovania pres prekročí možnosť financovať a tu sa kladie otázka, či komisia pri implementácii môže podposiť, podporiť vlastnými prostriedkami, o čom vlastne hovoríme pre vašu predstavu. Na začiatku minulého obdobia sme tu mali portál pre žiadateľov. Náklady vtedy už boli 7, 150 tisíc eur. Ak to rozmeníme na malý podporný program, momentálne máme 82 opatrení v EBRD, takže máme tu 6 až 7 miestne čísla a tu samozrejme treba povedať, že že kto také niečo povie, musí vedieť, kto to bude financovať a kto objednáva, musí vedieť aj financovať. Nehovorili sme tu o elektronických materiáloch, o prierezových bodoch. Ďalej potom, kto je zjednodušenie Mám tu viacero príkladov, ktoré v časti ale preskočím, aby sme dobehli čas. Akreditácia, to je tá téma, ktorú si vyberám pre správu a kontrolu výdavkov v rámci e, našich krokov. Máme príslušné miesto, kde, ktoré je akreditované od ministerstva a tá, ten orgán e, preveruje potom akreditované miesto. Návrh komisie weitere Stelle auf Ministeriumsebene akreditieren zu lassen, wird ak akreditovať v rámci implementácie sa etabluje a treba sa pozrieť na to, či aký je tu vlastne zámer a môže to viesť k tomu, že to bude dodatočný administratívny tlak, ktorý nebude mať vlastne užitok. Doterajší systém s tým preverovacím orgánom sa ukázal ako funkčný a do tej miery je tu otázka, či tieto návrhy budú viesť aj k zlepšeniu kvality. Pozadím je prenesenie predpisov spolnohospodárstva do štruktúralnej oblasti otázka zne, či, tie, či tá chybovosť je o toľko vyššia, aby to oprávnila. Otázka tiež nie. My považujeme preverovanie za správne, ale musí byť aj účelové, aby sme tu neznásobili preverovanie, ale ho zjednodušili. Z časti, aby ste videli príklad, tu máme preverovanie rovnakého obsahu. Národný dvor auditorov Hes, Hesenský dvor auditorov, medzinárodné e, inštancie, interná revízia, takže máme tu 5 preverení jednej témy. Otázka znie, či toto je efektivita, či by nemohli navzájom tie jednotlivé orgány si akceptovať svoje akreditácie. Téma finančných nástrojov teraz. čl- články 32 e, finančné toho nariadenia. Tu máme finančný nástroj opätovne zapracované ako návrh. To výrazne vítame. Výhody týchto nástrojov sú naozaj veľké zjednodušenie a nám to v implementácii zjednodušuje život. Výhoda je použitie potrebných spätne splatných nástrojov, súkromné prostriedky, externý know-how a zvýšenie efektivity vyfinancovania. Môžeme tak motivovať k e, ekonomickej disciplíne. Takisto sú tu štát, e, e, je to boj proti štát skreslovaniu trhu to je zjednodušenie manipulovania týchto nástrojov. Napriek tomu zo pár poznámok, pokiaľ ide o implementáciu, máme tu nerovnomerný prístup tých troch alternatív finančných nástrojov. A pritom na európskej úrovni by mali byť spojené so stimulmi. My tomu nie celkom rozumieme, prečo je tu taká nerovnomernosť pretože tento nástroj môžeme na regionálnej úrovni dobre implementovať. A my máme veľkú výhodu, že regionálne podporné banky alebo implementujúce inštitúcie poznajú tie potreby a môžu presne reagovať. A je tu taký optimálny mix tých jednotlivých nástrojov. Nedej sa to abstraktne na vysokej úrovni a regionálni aktéry sa zapoja do e, použitia fondov. Zhrňujúco poviem k tým jednotlivým príkladom, ktoré som uviedol e, formou otázky, či komisia dosiahla svoj cieľ. V zásade my tvrdíme, že prístup komisie harmonizovať fondy za zavedenie elektronických prostriedkov ide správnym smerom. Harmonizácia dáva bázu pre zjednodušenie a implementácie jednotné systémy a spojenie personálu a redukcia tým pádom nákladov a vec je potom jednoduchšia. Z našeho pohľadu však nie je dosiahnutý cieľ, ako nám tie uvedené body dobre ukazujú. Pre nás je dôležité, aby tu bolo jednoduchšie regulovanie a nie naopak zložitejšie. To je príklad akreditujúceho bodu. My hovoríme o jednoduchom postupe a jeho prenose na všetky fondy orientácia na výsledky, to vedie k novým výzvam, požiadavkám, ale požiadavky na monitoring sa zjednodušujú, ale nie v rovnakej miere. To, čo povedal pán Mendes, ide podobným smerom. A keď sa pozriem na návrhy pána Trillinga, pokiaľ ide o mon- monitoring, a poviem si, že by sme mali dosiahnuť tento cieľ, tak si musíme ujasniť, že to musí súčasne znamenať, že v praxi treba prostriedky koncentrovať na menej cieľov, keď chceme totiž dosiahnuť takéto abstraktné ciele, tak nebudeme mať tie zmeny merateľné. Keď ste podporili 50 malých podnikov alebo sociálnych projektov, v príslušných cieľoch, to nebudete môcť zobraziť, budete ich tie prostriedky koncentrovane použiť. Podporiť väčšie ciele, nie všetky ciele. Po tretie, vykonávacie ustanovenia. Musíme mať jednotnú interpretáciu, ktorá umožňuje istotu v plánovaní. Nesmieme mať potom zmeny ex post, tak ako to bolo v minulosti, pokiaľ ide o verejný dopad. Potrebujeme verejnú transparentnosť a zaangažovanosť parlamentu, pretože inak je tu riziko, že veci sa budú vnímať odlišne a ak tu budú rozdiely, implementačné ustanovenia nedosiahnu stanovené ciele. Čiže je dôležité sa pod, podrobne venovať tomu, ako funguje implementačné nariadenie. Pripravíme dokument pre sekretariát, kde sú podrobnejšie návrhy. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Lohajde. Teším sa, že teda, respektíve ďakujem za to, že ste takto kriticky pristúpili k návrhu komisie. Teraz by som možno, že mohol dať slovo komisii, ak by ste mohli eh, k tomu zaujať stanovisko, eh, ak máte expertov prítomných, kto by sa chcel toho ujať. Okay, eh, Martin, ja. Pán Martin. Much, Ďakujem pekne. Ďakujem za túto príležitosť. Je to naozaj výzva komentovať e, takú bohatú sériu príspevkov. Viem, že čas nás tlačí, pretože ešte tu potrebujeme čas na diskusiu dnes popoludní. Budem sa teda sústrediť na to, čo ja vnímam ako hlavné body. Začnem tým, čo povedal pán Zunik, ktorý hovoril o e, posunie paradigmy v návrhe, návrhu komisie, pokiaľ ide o toto smerovanie programov on povedal eh, alebo odpovedal negatívne. Ja chcem zdôrazniť, bez toho, že by som využil inú terminológiu, možno, že by som to zjednodušil, alebo zjednodušenie povedal, že návrh komisie obsahuje základné zmeny v prístupe k strategickému programovaniu a dosahovaniu cieľov koheznej politiky s prepojením na priority EU 2020 a sústredenie sa na výkony a výsledky. Komisia zapracovala sériu nástrojov do svojich návrhov a ak sa nám podarí ich dosiahnuť a dodržať, tak toto bude značná zmena v spôsobe, akým sa realizuje kohezná politika. Nová logika, ktorá znamená, že financovanie sa bude sústrediť na identifikované ciele. Keď hovoríme o cieľoch, tak sa to netýka iba nejakých slov, ktoré sú v nariadení, ale ide o vytvorenie nástrojov, ktoré zabezpečia spôsob, akým sa financie využívajú na operatívne programy a to znamená, že financovanie bude prepojené s jasne stanovenými cieľmi na tejto úrovni. A preto sme identifikovali tematické ciele, ktoré sú spojené so stratégiou EU 2020 Máme programy, ktoré sú vypracované tak, aby zodpovedné subjekty identifikovali špecifické ciele pre každú prioritu v danom programe a to je spojené so špecifickým cieľom a ukazovateľ výsledkov. Čiže takto môžeme identifikovať ciele, výsledky a kontrolovať, či sa dosiahnu. Keď sa teda pozrieme na celú sériu ukazovateľov, ktoré boli predstavené pánom Trillingom, tak musíme to vnímať ako celý balík, teda ako sa tento program buduje, aké sú priority, špecifické ciele, identifikované výsledky, ukazovatele výsledkov a výsledné ukazovatele sú spôsobom, akým zistiť, či sa dosiahli jednotlivé projekty, teda či sa dosiahli ich ciele a výsledky. Názor komisie je taký, že pre ERDF a kohezný fond nie je možné alebo užitočné mať e, sériu výsledkových ukazovateľov ex ante. Tie sa musia identifikovať tými, ktorými navrhujú programy a diskutovať o tom s komisiou. To bude naozaj kľúčová časť celého rokovacieho procesu, ktorý by mal dosiahnuť želaný výsledok. A potom rámec výkonov je spôsob, ako zachytiť kľúčové ukazovatele, preto aby sme mali nástroj, ktorým dosiahneme tú želanú zmenu. Samozrejme, že sú tu ťažkosti a pán Zurik správne zdôraznil naše výzvy. Na strane komisie si ich uvedomujeme, ale to, že tam sú výzvy a potenciálne ťažkosti, neznamená, že by sme sa nemali snažiť o vytvorenie nástroja, ktorý nám umožní posun od absorbovania fondov smerom k dosahovaniu identifikovaných cieľov. Čiže rámec výkonov je na to zameraný zdôrazniť kľúčové ukazovatele, v niektorých prípadoch výsledkové ukazovatele. Je ťažké sústrediť sa iba na výsledky kvôli času. Ak chceme mať revízny proces, ktorý umožňuje určité zmeny v programoch, tak je to potrebné urobiť pred koncom programového obdobia a nie vždy sa identifikujú výsledky v tejto fáze. Je to ale jasný posun a podľa názoru komisie je tento zásadný a vedie k tomu, k tej zásadnej zmene, o ktorej som hovoril, k zjednodušeniu. Aj toto je kľúčová téma návrhu komisie. Aj iné dokumenty jasne hovoria o tom, čo je v návrhu v rámci zjednodušenia pre príjemcov a kohezia je toho zásadným prvkom. Pokiaľ ide o riadiace orgány a zjednodušenie v tejto oblasti, tak tu sa vyžaduje zdôvodnenie. Sú teda limity k tomu, ako jednoduchý môže byť manažment, ak chceme zabezpečiť, aby sa prostriedky vynaložili dobre a napríklad podmienečnosť a výkonnostný rámec sú takýmito kritériami. Ale náklady na nezabezpečenie toho, že každé vynaložené euro sa vynaloží užitočne, to musí byť tou rovnováhou. K e-kohezii myslíme si, že tá lehota časová je realizovateľná, dosiahnutelná Eh, mnohé členské krajiny už začali eh, s touto prácou. Komisia chce poskytnúť technické poradenstvo aj v tejto oblasti. <clears throat> A na záver k téme výsledkov. Toto je zásadné, pretože týmto vlastne ukazujeme, že posilňujeme koheznú politiku, aby sa táto dostala z ťažkostí, ktoré každý rok máme, e, pokiaľ ide o úroveň chybovosti. Ešte teda stále sú tu prvky, ktoré, si musia, ktoré sa musia posilniť. Je tu potrebná kontinuita v oblasti tej základnej architektúry, zefektívnenie tam, kde je to možné, napríklad ročné implementačné správy, ale prvky akreditácie, tu sa musí posilniť kontrol ex ante, aby krajiny boli zodpovedné za prácu zodpovedných orgánov a za kontrolu počas implementačného obdobia, ehm, výročné správy. To je normálne pre každú organizáciu. Kto, tá, každá organizácia musí vypracovať výročnú správu, ktorá je referenciou a garanciou a my si myslíme, že zapracovanie tohto do programu je realizovateľné a posilní to manažment. Ďakujem pekne. Ja, herzlichen Dank, Herr Martin, für die... Ďakujem pekne pán eh, Martinovi za reakciu na prednášky expertov z pohľadu komisie. Ja by som teraz dal slovo vám ako poslancom. Doteraz som dostal dve, dve prihlášky o slovo. Prihlášky o slovo. Chcel by som všetkých požiadať, aby sme teraz tu na nerobili veľké referáty, ale aby sme sa naozaj len pýtali, e, kladli otázky. Prvým, kto kladie otázku, je pán Obricht, jeden z, e, z mála, ktorý tomuto, ktorý tomuto uh, zložitom materiálu rozumie. Takže Jan, to bola v podstate pochvala, že ty naozaj si tu expertom jediným. Ďakujem pekne. Ja mám len niekoľko otázok. Prvá otázka. Keď ste povedali, že CSF a že zdieľate názor s radou, že by to nemalo byť delegovaný akt. Teraz máte CSF. Ešte stále eh, ste toho istého názoru, že to, čo je napísané, by malo byť legislatívne, ale ja mám určité pochybnosti, lebo text momentálne máme je CSE a v vo svojej štruktúre nie je legislatívnym textom. Je to typický delegovaný akt. Preto tá pôvodná myšlienka bola, aby to nebolo delegovaný akt, ale mať to inak a nakoniec je to aj tak tak. Teda by som sa chcel spýtať, ako reagujete dnes? Ešte stále si myslíte, pani Podnešku, že by to mal byť legislatívny akt? Ďalšiu otázku mám na pána Markusa Trilinga, ktorá sa týka indikátorov. Pokiaľ ja viem, možno som to nerozumela všetko dobre, vy dávate indikátory na úroveň tematických cieľov, čiže tematický cieľ má byť jasný e, výstupný indikátor. Toto je logické. A v našom ERDF by sme chceli nemať tematické ciele, pretože tie majú inú logiku. Ja som prezentovala tento názor, že by, by to mali byť tematické ciele, ale a investičné indikátory a investičné priority, lebo ak nie, tak sa stratíme. Čiže a moja otázka na vás je, že ak vy by ste boli poslancom parlamentu, navrhli by ste úplne vymazať indikátory z RDF e a mať niečo všeobecné? napríklad indikátory na splnenie tematických cieľov a zrušiť ich z RDF. Ja sa pýtam, lebo ja som za zrušenie ich z RDF. Ale ja by som podporil, keby sa to teda dostalo do všeobecných e, podmienok. Ďalšia otázka sa týka na, na pána Daria. Vaše poznámky sa týkajú nového návrhu pre finančné nariadenie. Finančné nariadenie zatiaľ ešte nie je schválené. Je tu problém, kopa problémov s akreditáciou, s e, ročným e, hodnotením a podobne. To ešte stále je v procese tvorby. Takže vy si myslíte, že vy, vy by ste chceli ešte skomplikovať tvorbu toho všeobecného naredenia, lebo vy, je, sme hovorili, že jeden prvok bude čisto medzi komisiou a členskými štátmi, ale vy ste to dali z finančného naredenia a teraz to, ste to dali do Bruselu, čím ste to ešte skomplikovali. Ja viem, že vy už pred, eh, pred povedáte alebo, alebo už odhadujete, aké budú dôsledky. Je to takto správne? Predseda, ja teraz e, v tom poradí, ako prišli požiadavky o slovo, tak dávam možnosť na dve otázky a dám slovo odborník, potom pôjdu od, odborníci, najprv pôjde pán Nistelovej a potom pani Krel. Ďakujem pekne aj za komplimenty. Nož vážne, keď sa pozriem na prvý príspevok, jediný, ktoré mám, ostatné som nedostal. Keď sa pozriem na stranu 6, je tam základná potreba objasniť, hovorí sa tam, že je treba vyjasniť definície, vy ste odborník, ste celé roky skúmali, ako sa to všetko vyvíjalo, vypravovali ste našu koheznú politiku a teraz, keď už to chceme rozšíriť v rámci našej spoločnej strategického rámca, znamená to tak, že sa to dá pokračovať tak, ako je to formulované teraz? Lebo, ako vidíte, malo by to byť forma, formulované iným spôsobom. Malo by byť veľký rozdiel medzi rôznymi fondami. Nemala by komisia pripraviť nejaký nový návrh? alebo aký hlboký je aj tento problém, ktorý ste zadefinovali na strane 6. Potom otázka, ktorá je všeobecnejšia možno, čo očakávame v o tomto období krízy, že čo urobí verejnosť v regiónoch. Očakávame, že táto účasť verejnosti v Bulharsku a podobne bude taká, že oni poskytnú nejaké verejné peniaze? Alebo to zostane tam v samotnom regióne a na tom meste, kde, ktoré sa bude musieť snažiť získať nejaké súkromné peniaze ešte? Takže e, čo je vaše očakávanie v tomto celom? Ďalej mám otázku na kolegov z e, regiónu Kampánia. Mali sme tu pána Barku a pán Barka povedal, že pán minister Barka tu bol, pred... povedal, že sa mu podarilo zlomiť situáciu v Taliansku, že chcel lepšie zabezpečiť e, E, využitie prostriedkov tým, že by ich ako keby e, vybral z toho, tých, z tých peniazí, ktoré boli alokované na národnú úroveň a nejako inak ich chcel požičiť. A teraz je možné zásah na národnej úrovni do toho systému môže priniesť pozitívny výstup? Ja neviem, ja si myslím, že poprvýkrát v rámci tohto partnerského kontraktu bude priamo zapojený štát. A potom ďalšia poznámka sa týka indikátorov, o ktorom hovoril, hovoril pán Trilling. Čo vy hovoríte o tej e, rezerve, výkonnostnej rezerve? Čo si myslíte o nej? Konstanze Krehl. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich möchte mich bedanken bei den Experten. Das Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som chcela poďakovať všetkým odborníkom. Je to zároveň aj trochu naše zrkadlo toho, čo my tu robíme e, v našom parlamente, v našom výbore, o čom diskutujeme. Mnohé už bolo položené, mnohé otázky už tu boli uvedené. Mňa najviac trápi otázka zjednodušenia. Bolo by to teda úžasné, keby sa nám podarilo e, viac a päť alebo viackrát e, E, kontrolované projekty, by sme to už konečne prestali toľko kontrolovať. Ja jednoducho mám, môžem to povedať aj z vlastných, e, takisto máme aj doma e, takú, taký súd, taký úrad, krajinský úrad, federálny úrad, keď už konečne aj Európsky súdny dvor akceptoval, že nemecký, e, nemecký e, ústavný súd, e, talianský ústavný súd a všetci už možno, že kontrolovali a všetko to preskúmali a to všetko chceme zjednodušiť, ako sa to všetko má vlastne uplatiť. Máte na to nejaký jeden jednoduchý návrh? z hľadiska predseda. Ďakujem. Teraz príde prvá, prvé, prvé kolo odborníkov. Začneme s pánom Bachtlerom. Požiadal by som vás však žiaľ len nejakú e, stručnú odpoveď, pretože ja viem, že aj keď otázky dlho trvali, ale snad sa nám to podarí. No ja pokúsim sa teda odpovedať stručne. Prvá otázka pána Olbrichta. odpovedie po tom, čo som videl CSF. Myslím si, že by to malo byť legislatívny Community Strategic Guideline to bol legislatívny akt a strategický rámec CSF to by malo byť e, silnejší dokument podľa mňa. A myslím si, že je tu určitý priestor na posilnenie e, tohto rámca, aby sa zohľadňoval aj tedy územný e, rozmer, ale musíme mať teraz už záväzný záväzok rady z hľadiska toho, čo sa navrhuje v rámci. Čo sa týka otázok pána Fanista nebolo mi celkom jasné, že či hovoríte o cieľoch alebo o CSF, o teda, o teda strategickom rámci. Pretože čo sa týka cieľov, my súhlasíme s tým, že podal Nikolás Martin. Došlo k dôležitým zmenám hľadiska toho, čo sa očakáva od koheznej politiky v otázkach koherentnosti, e, výkonnosti. A práve z tohto dôvodu si myslíme, že je tu potreba väčšej e, jasnosti. A jedna z kritik e, koheznej politiky v minulosti bolo, že je tu veľké množstvo rôznych cieľov a nejasnosť v tom, že čo je vlastne podstatné a čím sa tie ciele odlišujú. Keď sa pozrieme na jednotlivé stratégie programové, tak e, je tam jasná hierarchia, ktorá Ehm, ide celou tou misiou aj celými tými ehm, cieľmi, priority. Myslím si, že momentálne nemáme dostatok čo jasne v tom, že ako by to malo vyzerať. my nehľadáme nejaké nové návrhy, my chceme len, aby v tých návrhoch, ktoré existujú, boli, bolo všetko jasnejšie, buď nejakým novým článkom, alebo mm, aby sa využili niektoré z existujúcich článkov na viac objasnenia. Okay, um, the next expert I would like to... Ako ďalšieho odborníka by som požiadal pána da, eh, ga, Gargiula z Talianska. Se posso, io non ho toccato. Ďakujem. Pán predseda, ak eh, dovolíte, tak eh, teda ja som nehovoril o indikatívnych cieľoch, ale Robil som 7 rokov plány a teda to vám e, teda je ťažké teraz vytvoriť nejaké ciele. O 2-3 roky budú iné. Nie je možné mať 7, len 7-ročný plán. Snažil som sa riešiť manaž, problémy manažmentu Pán Van Nistelrooy hovoril, že už sme sa rozhodli o tom, ako bude budúcnosť vyzerať. Zdá sa zvláštne, že to takto hovoríme, ale je to signálom teda tohto prístupu. Už je tu um, určitá interpretácia návrhu nariadenia, ako keby už bolo. v štatúte. Takže keď sa vrátim k tomu, čo kolegovia hovorili o finančných nástrojoch, je tam memo, všetci sme technici a aj politici, čiže všetci si uvedomujeme úskole tejto oblasti alebo vo finančnom riadení Jessica a Jeremy Komisia už teraz koná ako keby v roku 2014 až 2020, ako keby toto nariadenie už bolo rozhodnuté a už funkčné. Ale môžem ešte reagovať na slova pani Krell ohľadom systému kontroly. Videl som 5 z nich. Máme komisiu, úroveň kontroly parlament, národné audit, auditorské orgány a európske auditorské orgány, európsky auditor, dvor auditorov. Snažil som teda stručne opísať situáciu v regiónoch. Niektoré sú zničené a hovoríme o kontrole, ale Ehm, oni sú naozaj na kolenách. Máme naozaj ťažké skúsenosti. Snažili sme sa vytvoriť alebo začať dialog s auditorom komisie, využívať spoločný kontrolný zoznam alebo zoznam schválený na európskej úrovni. A potom sme mali pozitívnu skúsenosť so spoločným auditom, teda národným a, národným a európskym. A hovoríme o šiestich pôvodne úrovniach, ale možno by sa to dalo zredukovať na 3. Tým, že veci znížime zo 6 na 3, to prináša zo sebou určité pozitíva. Neviem, či by sme mali ísť touto cestou smerom k súčasnom legislatívnom balíku, ale je to forma odporúčaní. Ďakujem. A teraz mám ešte otázku na expertov. Pán Trilling a pán Molav sú na zozname. Zabudol som ešte na niekoho, aj na vás boli smerované otázky, takže troch expertov teraz poprosím pre ďalšie kolo expertov. V odpovediach potom bude ďalšie kolo otázk, otázok, pán Trilling ako prvý. Ďakujem pekne. Otázka sa týkala toho, kde by sa mal obnaviť, objaviť zoznam ukazovateľov. Ciele by mali byť spojené s tematickými cieľmi. A teraz hovorím ku komentárom pána Lohajzma a pána Martinca. To, čo som predstavovala, to je najviac agregovaná úroveň, teda európske ciele v národnom rámci, v tematických cieľoch, avšak my si myslíme, že keď sa dostávame do investičných priorit a teraz hovorím o otázke, ktorá bola položená, ako spolahlivé sú ciele a ukazovateľ ešte stále je dôležité ísť o úroveň dole k tematickým investičným prioritám. A ešte krok ďalej, keď hovoríme o členských krajinách a v rámci výkonov majú veľmi špecifické ciele, špecifické ukazovatele. Čiže následne na to PDF a CF nariadenia ešte stále nahrádzajú to miesto, kde by sa mohli navrhnúť národné ukazovatele pre investičné priority. K otázke rezervy na výkony v kontexte cieľov by som to videl. A teda, či je tu nejaký navrhnutý ďalší nástroj pre možné sankcie, pre nedosiahnutie cieľov zo strany členských krajín. Teda rezerva na výkony, dosahovanie cieľov, možné sankcie, to všetko vnímame ako veľký antistimul na dosahovanie cieľov vo viacerých oblastiach. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ďalší rečník, pán Volav. Hm. Ak som to pochopil správne, túto otázku, tak išlo o to, či je možné na miestnej úrovni mať kombináciu kohezných fondov so súkromným financovaním. A do akej miery je možné čerpať fondy. K neformálnej regionálnej stratégii Myslím si, že to je možné pre viacero mestských oblastí. Tieto môžu predložiť efektívne programy s vysokým výnosom. Môžu spolupracovať s podnikmi a podľa mňa toto povedie k lepším výsledkom a k lepšiemu čerpaniu fondov. Teraz máme problém e, s takým čiastkovým prístupom k fondom. Aj keď sú fondy čerpané, nie je z toho prakticky žiadny úžitok. Ak projekty pokrývajú alebo odpovedajú na záujmy súkromného sektora iba, tak ten výsledok nie je dobrý. Hovoril som za túto stratégiu, za tieto stratégie a za plánovanie, ktoré sa bude sústrediť na miestny rozvoj. Fragestellung, ähm, wie kriege ich das? Ďakujem pekne akým, otázke, akým spôsobom by sa malo presadiť to zjednodušenie. Um, samozrejme, že nemôžeme keby sme poukázali teda na e, rozhodnutie súdneho dvora, e, potom by, by sme mohli u, sa odvolávať potom na ústavné súdy jednotlivých e, členských štátov a Avšak samozrejme, že keďže sme na európskej úrovni, tak musím, keď to, musí to teda akceptovať Európsky súdny dvor. Avšak tie zúčastnené, ako možno, že by bolo dobre, teda z hľadiska eh, uzatvárania partnerských zmluv a pozvať ústavné súd, súdny, aby vyjadrili svoje stanovisko jednotlivých členských štátov. Myslím si, že to by sme mohli akceptovať. Uvidí sa, že potom v rámci rokovacej fazy, kam to, ako to dopadne. A chcel by som robiť potom ešte jednu poznámku na tému e, uzatváranie účtov a tých e, finančných správ. A tu tiež e, takú radu praktickú, pretože to, čo je dôležité, bez ohľadu na to, že mimo tých projektov, ktoré prebiehajú dlhšie roky, tam sa ťažšie potom hľadá ten výsledok po jednotlivých rokoch, ale musíme ustanoviť určité doby trvania projektov. Tuto sa navrhuje jeden rok a potom bude dôležité potom zabezpečiť jednotné, jednotné doby, kedy budú sa pripravovať, za ktoré sa budú pripravovať správy hodnotiace správy jednotlivých pre, projektov a potom by nebolo toľko veľa nekonzistentnosti medzi projektami. Ďakujem. Ja, vielen Dank. Die erste, die... Predseda, ďakujem pekne. Ešte pani Elisabeth Schröder, ktorá sa musím veľmi stručne spýtať. Drei Wortmeldungen von Kollegen und danach die Experten nochmal. Ich bitte takže to by som požiadal, aby ste sa naozaj obmedzili iba na jednu otázku. No už ja mám jeden návrh, že minimálne za ten čas, za tú časť, eh, kde, za ktorú spolufinanc- čo spolufinancuje EÚ, aby to naozaj vyhovovalo eh, tým predpisom, tým by sme to vyriešili a potom nám postačí ex ante kondicionalita. Ja mám ešte jednu poznámku ku indikátorom. Ja si myslím, že experti nám jasne povedali, že musia mať indikátory rôzne, eh, mať hierarchiu, jednotlivé úrovne. Eh, sú tu indikátory, ktoré sú tzv. spoločné, mm, eh, sú ako kvázi opatreniami skôr a nie výsledkami vy ste aj uvedli aj taký protiargument, prečo je tomu tak a preto je potom aj teraz tu otázka, že či by sme nemali napokon predsa len e, ten návrh pána Trivinga E, pretože on hovoril, že by to mali byť e, ciele, indikátory, ktoré budú napojené na ciele a potom ako treba e, zabezpečiť to, že na tejto úrovni to bude, to je európska úroveň a potom tie iné, iné, iné indikátory budú pre priority na investície a podobne nejakým spôsobom, aby sme mohli dať nejakú orientáciu v tom všetkom. To sa mi také zdá zrozumiteľnejšie. Um, to by prišlo vlastne tým smerom, o čom hovoril vlastne aj Jan, že čo sa teda dá urobiť na európskej úrovni a čo sa dá urobiť na národnej úrovni. Možno by bolo treba urobiť taký nejaký manuál. A potom ďalšia otázka je dôležitá otázka v európskom zákonodárstve, kde je potrebné dávať určitú možnosť využiť toto ako nástroj a akom spôsobom by sa mohla potom zlepšiť, zlepšiť výkonnosť týchto jednotlivých e, programov. Ďakujem pekne teraz pán Tojr. Ďakujem pán predseda aj Takže vlastne, môžem, myslím si, že my, dôležité teraz je, že čo vlastne my ako Európsky parlament máme na úlohu, pretože momentálne v rámci dis, sa diskutuje o tom, ako majú vyzerať jednotlivé e, nariadenia a pán Lohajde aj hovoril o tom, že v oblasti EFRE aj iných e, štruktúrnych alebo iných kohezných fondov e, je tam teritoriálna podmienka ako dôležitejšia, akože žiaľ, či musím povedať, že to, je to tak žiaľ, a takisto aj vysoká miera chybovosti je vysoká a preto je aj pochopiteľné, že komisia síce povedala dobre, zmeníme pravidla, ale keď sa to niekto nebude sa nám páčiť a to zjednodušenie, prakticky to je dôležité pre nás, našu skupinu ALDE, chceli by zjednodušiť čo, čo najviac, ale musíme potom dostať odpoveď, ako zabezpečiť e, ten rovnaký cieľ, teda znížiť e, chybovosť a zabezpečiť e, dobre použitie prostriedkov. A teraz je tu moja otázka aké konkrétne návrhy máte, aby sme mohli to sa uistiť a potrebujeme aj na tú nejakú páku na to, Ehm, že nemôže Európska únia nútiť e, legislatívu členských štátov alebo súdy e, v členských štátoch alebo im tlačiť im nejakú inú legislatívu. My môžeme postupovať len podľa našich um, zákonov. A vlastne to je podobne, e, ako sa pýtala aj kolegyňa Krell, že či existujú vo vašom, v vašej vlasti konkrétne návrhy, akým spôsobom môžu člán, členské štáty trestať e, svoje, za svoje chyby alebo za nedodržanie predpisov. Čiže na jednej strane chceme vlastne to, tým zjednodušením im zjednodušiť um, život, ale na druhej strane, akým spôsobom, keď nedodržia spravidla, akým spôsobom sa to potom bude riešiť. Predseda, ďakujem pekne. Jens Gaja zur Unterstützung meines äh, Ausschussvorsitzenden, ja, die Fehlerrate ist... Äh Aby som podporil môjho predsedu výboru, áno, tá miera chybovosti je naozaj vysoká. Výbor regionov je naozaj vždycky tým, ktorý je z najhorších. A tu myslím si, že je tu 7,7% chybovosť môže to byť niekde 3% plus alebo 3% mínus. E, toto uviedol účtovný dvor, ale tých 7,7% pravdepodobnej chybovosti to je podľa mňa priveľa. A dámy a páni, najväčšie nebezpečenstvo kohetnej politiky momentálne, ktoré tu hrozí, je, že niektoré vlády vlastne povedia, že, alebo chytia sa tejto chybovosti a povedia, že tieto prostriedky neboli čisto použité a preto e, poskytneme menej. No už e, teda účtovný dvor argumentuje, argumentuje tak, ako argumentuje, e, že nie sú uplatnené rovnaké normy, tak ako keď by katolíci argumentovali proti evangelíkom. Ale otázka že či môžu spolupracovať, tá je je zložitá. Teraz je treba si položiť otázku, že či e, napriek tomu množstvom rôznych kontrol, ktoré tu existuje, prečo sa neznižuje tá miera chybovosti, pretože viac menej presne vieme, že kde najviac e, dochádza ku chybám. Aj pán e, Gačulov jasne vyjadril za svoju vládu že koľko je tam presne e, úrovní kontrol. A aby som vám povedal, že Európsky parlament nekontroluje nič. My tu máme rôzne delegácie, ale nič nekontrolujeme. E, čiže viac menej e, je zodpovedná za každú piatú chybu e, samotný región v tom južnom Taliansku. A skúšali ste už koľko e, koľko problémov vzniká s administratívou, s tým, že určité e, vnútroštátne legislatívy nie sú v súlade s európskou legislatívou napríklad. To tiež predstavuje veľký problém a dôsledkom však nemôže byť, že Európska úroveň povie, že tu my už nič nekontrolujeme, to z národnú úroveň. Ďakujem. Teraz pán kolega Godmany za pán kolega Zeller. Ďakujem. V konečnom dôsledku ide o, o, o peniaze a naozaj sa pýtam e, členov rozpočtového výboru i našich hostí sa pýtam na, na peniaze. John Butler, otázka na vašu priesvitku číslo 5, strana 5. Problém je vždy v detaily. Ako chcete riešiť problém, celá tá konštrukcia, ako budú tie prostriedky pridelené terajším konvergentným e, oblastiam. To všetko je v prílohe <clears throat> 2. Je veľmi jasné vzorce. Usmernenie 1083. politické do, um, doplnky, ktoré urobila na poslednú chvíľu rada, že schválila celé finančné výhľady. Dnes tu máme návrh finančných výhľadov komisie. Aj e, generálne riadiestvo Regios škrtalo prostriedky 162 miliard a tak ďalej. Otázka na vás ako odborníka. Máte vôbec predstavu, či komisia by mala sa držať súčasných mechanizmov a dať ich e, prechod, e, menej rozvinutým regiónom, regiónom v, e, v tranzitnej fáze iným. Nikto nevie, ako je to vlastne v systém Bianco. 162 miliard, miliard pre menej rozvinuté regióny sa pridelia ako sa prerozdielia vo vnútri tých regiónov. Alebo 53,1 miliard e, v dobre rozvinutých regiónov. Ako sa prerozdelia? A druhá otázka. Hovoríte tu o a, <clears throat> spoločnej po, o, o, v hor, o horných hodnotách. Nám však tu nie je jasné. Bojíme sa, že namiesto a 4, 4% bude 3,5%. Z 3,7 na 3,2. What, what are your proposals if you are investigator? Aké sú vaše, vaše návrhy, ak vy skúmate veci pre komisiu, keď sa spýtate komisie, nemajú predstavy o zmene týchto mechanizmov. V konečnom dôsledku veľká bitva medzi členskými krajinami nie v komisii, ale medzi nimi v, v rade je, ako majú vyzerať tie, tie e, sumy. Takže preto táto otázka. Ďalší kolegovia. Also ich will ja überhaupt nichts gegen die Kompetenz von Rechnung. Nechcem spochybňovať kompetencie účtovného dvora, ale e, ro, e, roky som pracoval v exekutíve a viem, že účtovné dvory sa opodstatňujú tým, že preverujú dovtedy, kým nájdu chyby. Často sú to veci len formálne. Pokiaľ ide o tú chybovosť, nemožno k tomu nič povedať dovtedy, kým neviem, čo sa za tým skrýva. Z pravidla moja skúsenosť je taká, že sú to otázky interpretácie, výkladu vecí. Pre mňa sa to stáva problémom vtedy, keď prostriedky EÚ sa od odčlenia od tvojej účelovosti. A tu si myslím, že treba rozlišovať. Pani Ernst? Dve otázky. Kolega z kampanie povedal veľmi peknú vedu, že treba opätovne nájsť tú ideu a ducha e, otcov zakladateľov. Myslím si, že toto je veľmi správne urobiť to. A keď sa pozrieme na tú výkonnostnú rezervu ako ďalšiu tému, už táto rezerva v mojich očiach je tak trochu zneistenie rozpočtov v regiónov. Nevieme, ako sa to vlastne vyvinie v roku 2019. Nedáva vôbec zmysel tak neskoro toto uh, usporiadavať. Možno vy ako odborníci by ste mohli k tomu čo si povedať výkon a výkonnostná rezerva, merateľnosť, k tomu, keby ste čo si pohovorili. A potom tá druhá úžasná téma, zjednodušenie. Veľmi úprimne by som chcel vedieť, hovorili ste ho o 7,7% ako chybovosti, je to formálne číslo, áno, ale aké sú reálne chyby, aké boli väčšinou tých chyby. Predsa nie je možné, že to nedostatočné zjednodušenie vedie k tomu, že chybovosť narastá. Takže keď naozaj chceme hovoriť o takýchto veciach, mali by sme povedať, čo sa skrýva za touto mierou chybovosti a čo pre Boha e, opodstatňuje nejakú akreditáciu. Aký fakt, aká príčina, to je otázka na komisiu, opodstatňuje to, že túto akreditáciu vôbec naozaj potrebujeme. Alebo teda, že je to takmer životne, údajne životne dôležitá čo podľa mňa pravda nie je. Takže teraz navrhujem, hovorí pán predsedajúci, odborníci nebudú e, rozsiahlo môcť odpovedať na všetky otázky. Ak niečo zostane otvorené, spojte sa bilaterálne. Vás, e, odborníkov, tých z vás, z vás ktorí chcú, chcem poprosiť o slovo. Prosím, buďte struční, pretože zvyšok vecí treba vyjasniť naozaj iba bilaterálne. Pán Bachtler sa prihlásil a teda potom poďme ďalej v poradí, ak, aby sme to uzavreli. Ďakujem možno len k niekoľkým bodom. Poprvé, pani Šrute a je otázka strategické environmentálne posudzovanie. My sme v prezentácii nepovedali k tomuto niečo, ale hovoríme o tom v našej správe, je tu veľká príležitosť v návrhu komisie prostredníctvom podmienenosti návrhu k podmienenosti, aby sa veci posunuli k tomuto prístupu, aby sme zlepšili náš výkon a kritéria pre splnenie environmentálnej kondicionality sa v praxi splňa a vyhodnocovanie ex ante sa naozaj použije efektívne, tak sa dá dosiahnuť pokrok v tejto oblasti, pokiaľ ide o implementáciu smerníc, stratégie a tak ďalej. Druhá otázka je otázka e, pána Godmanisa, ktorý sa pýtal rozpočtové kalkulácie. Mne sa zdá, že sme investovali veľa času na pochopenie toho, ako sa pridelujú prostriedky, pričom sa dá do určitej miery odhadovať, e, e, čo budú prijímať členské krajiny. Sú to, je tu množstvo neznámych, závažných neznámych, ale jedna z principiálna otázka je spôsob, akým v minulosti tie alokácie e, z minulosti budú určovať budúce financovanie v rozpore s tým, aké sú súčasné potreby členských krajín. To je dôležitá otázka, principiálna otázka. Myslíme si, že je tu množstvo oblastí, kde je problém s transparentnosťou. Nie je celkom jasné, aké alokácie sa zrealizujú viac rozvinutým regiónom, tranzitným regiónom. Dôležité je to, ako sa použije metodológia, aké princípy sa použijú, spôsob, akým predošle štatúty e, opodstatnenosti sa používajú aj v terejších kategóriách a prechodných vo vzťahu k BIP, k HDP, pardon, e, ku špecifickým regiónom a krajinám. Nie je jasné, čo budú dostávať. Preto naše odporúčanie je v tom smere, že v tejto oblasti treba mať väčšiu, väčšiu, väčšiu transparentnosť pre viac rozvinuté regióny. Takisto sa tu hovorilo o cappingu, hovorilo sa tu e, e, o tom, prečo bol zavedený. E, išlo o to, išlo o absorpčnú kapacitu. A malo to dobrý dôvod tom zmysle, že predošlé skúsenosti nám ukázali, že sú tu obmedzenia, limity, čo krajiny zvládnu, pokiaľ ide o prítok financií. Máme tu príklady z krajín, ktoré sú e, bohaté na prírodné zdroje a bolo tu asi percento 4 či 5 HDP. To bolo dobré opodstatnenie na spôsob aplikácie cappingu. Toto opodstatnenie však už neexistuje, pokiaľ ide o absorpciu. Hovoríme tu o nižších číslach. Súčasťou metodológie na stanovenie toho, ktoré krajiny, e, čo krajiny dostanú e, ako súčasť celej alokácie. Absurdita na celej veci je spôsob, akým sa cupping použije vo vzťahu k, BI, k HDP, čiže menej prosperujúce krajiny budú mať oveľa viac znížené financie, ale pritom vy, vy, vyvinutejšie krajiny s väčšími rozmanitosťami budú mať zvýšenie prostriedkov. Ďakujem. Teraz by som navrhol na dve minúty pán Zulik. Budem veľmi stručný, len dva body, ktoré sa objavili v otázkach. Jedna sa týkala krízy a otázky, do akej miery otázky financova- e, fondov sa majú zmeniť. Je tu veľké nebezpečenstvo v súčasnom návrhu, že tieto regióny, ktoré majú najväčší nedostatok v riadení schopnosti vysporiadať sa s týmto financovaním, budú vlastne mať problémy pri implementácii a myslím si, že veľká otázka bude, čo bude sa dať robiť o 5 rokov v týchto regiónoch Myslím si, že tu budú veľké otázky týkajúce sa toho, aké e, regionálne financovanie sa bude realizovať. Je to veľký otáznik. A pokiaľ ide o indikátory, chcem povedať, že čo mne chýba v tej rozprave, keď hovoríme o prepojení medzi terajšími indikátormi a e, cieľmi a výkonom, budeme musieť mať veľmi jasnú predstavu o tom, aký je politický model za týmto aké konkrétne projekty, postupy politické vedú k týmto indikátorom. Myslím si, že tie výsledné indikátory vlastne nemajú význam, pretože len meriate niečo, čo bude pre vás veľmi ťažké na prepojenie pri financovaní. To ste videli, čo som urobil? Thank you very much. Then I give the floor to Mr. Trilling. Teraz má slovo pán Trilling. Rôzne úrovne indikátorov, alebo či nemať indikátory. No už myslím si, že potrebujeme na úrovni cieľov ciele a indikátory, ktoré majú odzrkadľovať do úspech, e, úspechy alebo dosahovanie cieľov na európskej úrovni, ale opätovne si myslím, že na doladenie toho monitoringu a evaluácie potrebujeme tiež špecifickejšie indikátory, ktoré budú môcť klesnúť z národnej na e, regionálnu úroveň. Ďalšia otázka ECI. Nuž, je to jediný právne zakomponovaný nástroj, ktorý by mal zabezpečiť environmentálnu e, e, integritu v operačných programoch. Komisia hovorí v, o kombinácii ďalších klimatických a biodiverzifikačných e, e, vyhodnoteniach, evaluácia ex ante. Toto je veľmi dôležité a preto kondicionalita ex ante a súlad s EC e je veľmi dôležitý. Je však príliš neskoro, programovanie už začína a naše skúsenosti z menej skúsených krajín nám ukazujú u ECI, ECA, že krok nebol za minulé obdobie veľmi úspešný. Ukázalo sa, že nie je tento nástroj veľmi užitočný, pretože nemá e, dopad na programovanie, takže e smernica o ECI sa musela implementovať. To sa musel zabezpečiť a ďalší aspekt, ktorý by som chcel spomenúť, to je zapojenie partnerov do programovania monitoringu ako súčasť ECI, my si myslíme, že to len zlepší efektívnosť všetkých partnerov v tomto procese a preto si myslím, že je veľmi dôležité, aby zamýšľané formy správania ukazovali jasný prínos a poskytovali minimálne štandardy a dobré, dobré postupy, ktoré by mohli členské krajiny prijať na národnej úrovni. Ďakujem pekne. <clears throat> Žiaľ, máme čas iba na jedného experta. Mohli by ste, prosím, rozhodnúť sa medzi vami, kto to bude? K téme indikátorov možno ešte raz eh, odkaz na eh, regionálnej úrovni použiť nulové hypotézy, čo by sme neboli spravili, e, čo sa udialo, keď sme vec e, nerealizovali. K téme chybovosti by som chcel položiť otázku, či si myslíme, že nový orgán by chybovosť znížil, alebo ako by sa dali lepšie obmedziť náklady, ktoré, ktoré si zaslúžia subvencovanie. Tu samozrejme E, môže byť šanca nová orientácia na cieľ. Nebudeme hovoriť o nákladoch, e, ale budeme hovoriť o tom, že dôležité je, či sa dosiahol cieľ, na ktorej úrovni teda bude monitoring. Takže naozaj sa dá aj zdokladovať, ktoré ciele sa dosiahli. Ak otázke preverovania, a to je posledná poznámka, mnohé by sa zjednodušilo, keby sme spoločne preverovali, pretože potom mnohé otázky by sa vyriešili, pretože Mali by sme len jedno preverovanie raz a či k tomu dáme národné dáta. no to jednoducho veľkú vec ani nevyrieši. Ja, herzlichen Dank nochmal an alle Experten, dass Sie... Ďakujem ešte raz všetkým expertom, že nám tu pomohli. Ďakujem vám za návštevu tu v Európskom parlamente. Ich glaube, wir haben heute viel lernen. Dnes myslím si, že sme sa mohli mnohé naučiť o tom, ako sa plánuje využitie podporných programov, čo je právne v pozadí, čo sa môže pokaziť, čo e, ide dobre. Teraz tu máme nariadenie, kde by som poprojil pána, alebo privítal pána Dela Vára z, z výboru regiónov. Našim správodajcom je Joachim Celer. Táto téma je naozaj výborná. Ide o zmenu nariadenia číslo 1282, 1082 z 2006 a takisto eh, ide aj o Európske zoskupenie teritoriálnej spolupráce, pokiaľ ide o klarifikáciu, zjednodušenie a zlepšenie vytvorenia a implementácie takýchto eh, zoskupení. Je to teda určite nadpis, ktorý má <laughs> čo do seba. O to to výstižnejšie a informatívnejšie určite budú teraz úvahy pána Bara, e, čo, e, aký má k tomuto postoj výboru regionov. Ďakujem, pán predseda. Prepačte, Ospravedlňujem sa, ja nie som autorom tejto poézie, ktorá viedla k názvu tejto správy. Chcem vám len povedať, že sa to preskúmalo 15. februára v výbore regionov a že výbor regionov sa vyslovil za návrhy zmien Európskej komisie v tom zmysle, že naša vízia prispeje reálne k zlepšeniu fungovania Európskeho združenia územnej spolupráce, čo nazývame EGTC. Nie je to nový nástroj, má určité skúsenosti, už niekoľko rokov existuje. A upozorňujem kolegov z parlamentu, že je tu 23 EGTC, ktoré boli vytvorené je tam viac ako 150 regionálnych orgánov v 15 členských krajinách a tieto majú dopad na približne 22 miliónov Európanov združených na týchto územiach. Asi 20 ďalších EGTC momentálne sa buduje, čiže nie je to nejaký experimentálny nástroj, ale má za sebou určité skúsenosti, v EÚ. Chcem tiež pripomenúť, že toto nariadenie a jeho revízie nie je spojená s preskúmaním štrukturálnych fondov. Bolo nám to prezentované v rovnakej skupine, ale toto môže fungovať bez európskeho financovania, čiže nie je to čas spojená so štrukturálnymi fondami. Preto výbor regiónov e, zdôrazňuje dôležitosť tohto nariadenia bez toho, že by to malo nejaké následky na európsky rozpočet, aby sa to schválilo čo najrychlejšie, bez toho, že by sme čakali na schválenie celého legislatívneho balíka kohesnej politiky, čo je predmetom vašej súčasnej práce. Žiaľ, súčasné predsedníctvo rady zdá sa, e, to takto nevidí, váha a nechce odlišovať EGTC od legislatívneho balíka ku kohezii. Ja mám obavu, že táto agenda, ktorá je dôležitá, aby sa to aby to nemuselo prejsť viacerými etapami preskúmania štruktúrálnych balíkov, že to bude v rámci nejakého možno cyperského predsedníctva preskúmané. Ešte to nie je v programe eh, summitov a dúfam, že europoslanci nám pomôžu veci urychliť. Vstup do platnosti nariadenia, ktoré bude takto zmenené a opravené, bude zdrojom novej energie v, pre EGTC v bezpečnom právnom rámci a to bude užitočné pre mnohé územia a regióny v celej Európskej únie. Pozmenujúce návrhy, ktoré sú v stanovisku výboru regiónov, nemenia zásadne návrh Európskej komisie, sú zamerané predovšetkým na zjednodušenie použitia GTC na objasnenie uznas, u, u, ustanovení nariadenia, aby sme sa vyhli nejakým odlišným interpretáciám v členských krajinách a chceme posilniť úlohu výboru regiónov nadväzných opatrení a v podpore GTC bez toho, že by to bola nejaká vyčerpávajúca analýza pozmeňujúcich návrhov. Ja chcem pripomenúť, že výbor regionov odporúča defini- definovať obme- objektívne hypotézy, kde členská krajina môže odmietnúť vytvorenie EGTC, vrátane tých, ktorí sú na vonkajších hranicách Európskej únie a pripomínam, že výbor žiada, aby sa zrušil návrh nariadenia o povinnosti, aby tam bol zoznam aplikovateľnej legislatívy v ustanovujúcich nariadeniach EGTC. To je naozaj taká administratívna hmla, ktorá sa tu uh, môže vytvoriť. Chceme, aby tu bolo partnerstvo s podnikmi, ktoré sú poverené riadením uh, a verejnou službou, pretože skut- skutočnosti problém dopravy, ako chceme vyriešiť medzi dvomi pohraničnými regiónmi, tak musíme konať takýmto spôsobom. Chceme tiež, aby existujúce EGTC mali e, priaznivejšie podmienky v rámci nového nariadenia, to sa mi zdá ako nevyhnutnosť a aby to bolo v úradnom vestníku v prílohe, to je návrh nariadenia, výbor regiónov by teda mohol zohrávať úlohu platformy EGTC a mohol by robiť svoju kontrolu. Takže toľko, pán predseda, e, som chcel povedať k tomuto bodu. Potrebujeme mm, konvergenciu s parlamentom, politickú podporu a návrh je síce technický, ale umožňuje zlepšiť systém, ktorý už existuje a nemá rozpočtový dopad na nasledujúce programové obdobie na základe revidovaného nariadenia, ktoré bolo rýchlo, by bolo rýchlo schválené, by sme mohli ten vírus EGTC dostať do členských krajín, ktoré ešte stále majú také konzervatívne reflexy a váhajú uh, pred územnou spoluprácou nad rámec ich administratívnych hraníc EÚ, ale táto účasť je jedna z prvkom, ktorá im umožní skutočne sa rozvíjať. A v tom istom zmysle podporujeme rozšírenie použití EGTC v iných sektoriálnych politikách Európskej únie nad rámec kohéznej politiky. Takže toto je dôvod, prečo chcem, pán predseda, Najskôr vám teda ďakujem za to, že ste mi umožnili vystúpiť, ale chcem, aby europoslanci e, prijali túto filozofiu, ktorá je teda filozofiou výboru regionov. Ďakujem pekne. Für die Worte dann würde ich jetzt unserem Berichterstatter Herrn teraz by som poprosil o slovo nášho spravodajcu pána Celera a potom koordinátorov, AXU prítomný. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem tiež pánu Delabárovi i výboru regionov za to, že s takou vervou sa e, púšťajú do práce e, teritoriálnej spolupráce. Je to nástroj, ktorý vzýšiel e, z regionov. Je to vlastne vaše dieťa. A ten vírus vlastne EGTC je naozaj nákazlivý a to je dobré je to celkom nový právny nástroj, ale už viac ako 20 takýchto nástrojov bolo vytvorených. Mnohé regióny chcú založiť EGTC. E e, je to podľa mňa aj nástroj potrebný na zrastanie Európy, pretože i naďalej je tomu tak, že členské krajiny e, sú tými regiónmi, ktoré hospodársky, sociálne nie sú tak silne rozvinuté ako centrá. Európa môže zrastať a spájať sa len vtedy, keď bude zrastať prostredníctvom hraníc, cezhranične, cez hranice členských krajín. Mnohé krajiny to chcú zabezpečiť i právne a na to sú tu tieto EGTC. Komisia to veľmi dobre zohľadnila tak, že doterajšie nariadenie rozširuje, a to nie len vo vnútri EÚ, ale aj je tu možnosť, otvára sa tu možnosť v hraničných regiónoch na vonkajších hraniciach spolupracovať e, so susedskými štátmi a týmto podporovať regionálne i susedskú politiku. Aj tematické spektrum pre EGTC sa rozšírilo. V, verejné podniky by mali mať možnosť zakladať EGTC alebo zapoj, byť zapojení do EGTC. Sú tu rôzne podporné politiky, ktoré by mohli vplynúť do týchto EGTC. E Z komplikácie pán e, Delabar e, spomenul tiež i vo výbore regionov e, i tu nachádzame tie problémy. Sú tu výhrady v členských krajinách, ale vôbec e, informovanosť o tom, že takýto nástroj existuje tu v parlamente i v iných e, komisariátov, mimo regionálnych komisariátov, tá sa musí zvýšiť, táto informovanosť, pretože pre prácu regionov v cezhraničnej e, spolupráci je veľmi dôležitý a užitočný nástroj. A v rozpore s ďalšími e, piatimi návrhmi nariadenia máme tu dočinenia s návrhom, ktorý je pokračovaním alebo rozšírením. Nie je to nejaká nová, nová forma, nové znenie, nové znenie. Možno sme, boli, možno sme mohli uváž, uvážiť že tu nemuseli byť len eh, z úsilia o rýchlosť pri kohezii. Ide tu aj o prácu o s ďalšími návrhmi nariadenia. Zdieľam váš názor, že terajšie predsedníctvo rady túto šancu nevyužilo, ale že v tejto eh, fáze vlastne na tomto mieste treba ešte presviečať na mnohých frontoch nielen vaše návrhy zlepšenia k EGTC, e, nielen, podľa mňa sú veľmi zmysluplné, beriem si ich k srdcu a vlastne e, tá práca, myslím si, kolegovia sú presvedčení o nevyhnutnosti tohto právneho nástroja v implementácii aj u iných nariadení, návrhov nariadení a pri ďalších stratégiách Európskej únie a vo vzťahu k členským krajinám si myslím, že treba ešte čo to porobiť. Prijatame s vašou podporou a s podporou e, regionálneho výboru. Myslím, že táto podpora je nám istá. Ďakujem pekne, nebudem dlho, pretože k tejto tematike sme sa už vyjadrovali aj minule. Ja len chcem oceniť prácu pána Delebara. Všetko, čo povedal, myslím si, že z pozície parlamentu vyslovíme súhlas a skutočne tiež nerozumiem danskému predsedníctvu, v čom je problém, pretože tiež si myslím, že rýchle zavedenie revidovaného nariadenia určite by prinieslo veľké pozitíva pre zakladanie a fungovanie zo skupení územnej spolupráce. Eh, možno, že je tiež chyba v, v informovanosti jednotlivých členských štátoch a majú možno obavu, pretože keď prvýkrát, a nie, eh, nie mnohí sa ešte aj zapájajú do územnej spolupráce a pri prvýkrát možno keď eh, E, preštudovaní tohto materiálu tak sa zhrozia veľkej byrokracie alebo problémov, ktoré by mohli nastať, ale skúsenosti ukazujú a práve aj to revidované nariadenie ukazuje, že sa netreba báť takýchto územných spolupráci a treba ísť do toho a preto vítam aj to rozšírenie cieľa európskeho územného, e, územnej spolupráce e, na verejné podniky. Myslím si, že to prinesie veľké pozitíva. Ja si myslím, že vôbec u nás v parlamente by problém nemal byť, e, tak ako sme už o tom diskutovali, ale bude treba sa snažiť, tak ako povedal pán Dalevar, zapojiť kontakty a posunúť to ďalej. Ďakujem pekne. No. And the last speaker is François Alphonse. Posledný rečník, pán Alfonsi. Oui, madame la présidente. Áno, pani predsednička, ďakujem. Takže aby som nadviazal na to, čo tu práve odznelo, EGTC je veľký pokrok. Dobrá iniciatíva Európskej únie preto, aby územná spolupráca sa stala naozaj nástrojom obnovy európskeho projektu sú zdroje hospodárskeho rozvoja, obrovské zdroje konkurencieschopnosti a kvôli sklzu, ktorý konštatujeme na hraniciach, eh, tieto regióny nemali prístup ku všetkým možnostiam. Myslím si, že by sme naozaj mali zhodnotiť EGTC, mali by sme ich vybrať z legislatívneho balíka, pretože nemajú rozpočtový dopad. Eh, nie sú spojené s FDR, e, sú spojené s územnou spoluprácou a myslím si, že to, čo sa nám tu navrhuje, je tak praktické a tak pozitívne, že by to nemalo spôsobiť žiadne problémy, ak naša predsednička by sa obratila možno odhodlane smerom na dánske predsedníctvo, tak podľa mňa by to veciam pomohlo. Ďakujem. Chcela by som sa ešte spýtať, či pán Dlabar má e, nejaké komentáre. Ach, prepačte, vás som si nevšimla. Hm. Ja by som sa len vyjadril slučne, chcel by som poďakovať kolegom Celerovi aj pánovi Delabáremu za vynikajúci materiál, ktorý e, predložili. E, ja budem veľmi stručný, je úplne pochopiteľné, že takéto e, zoskupenia môžu priniesť veľkú pridanú hodnotu. Miestne samozprávy aj mnohé ďalšie organizácie by mohli využiť tieto nové nástroje a mm, keď sa mm, potom rozhodne o tomto naredení, určite sa situácia zjednoduše nesmieme zapúdať na to, že celkovo 79 rôznych organizácií e, musí schvalovať toto všetko a ešte 27 e, členských štátov. Takže to je veľmi veľká výzva ale určite to potom prinesie veľmi veľa objasnenia alebo jednoznačnosti. Takže toto je veľmi dôležité. A práve tu sa musíme nas, zasadzovať o toto zjednodušenie. A v závere Napokon e, sa ukazuje nasledujúce, že členské štáty potom budú vyzvané, aby presadili opatrenia e, v prospech harmonizácie a to všetko bude musieť byť veľmi efektívne a koherentné. Nie je už možné, aby si tu ľubovoľne alebo svojvoľne interpretoval sa zákon. Myslím si, že administratívy členských štátov musia chápať takéto zoskupenia sa nebudú, nebudú teda zasahovať do regionálnej politiky. Ale nie sú to žiadne veľké monstra, monstra tieto zoskupenia. Avšak keď napokon e, bude sa rozhodovať na tej e, komunálnej úrovni, na tej miestnej úrovni, tak ako si všetci želáme, potom by tento nástroj bol naozaj veľmi dobrým úspechom. Ďakujem pekne. A teraz eh, pani Maria. Ďakujem. Nebudem opakovať, čo povedali predrečníci, ale chcem zablahoželať pánovi Zelerovi k presnosti a precíznosti jeho príspevkov a súhlasím eh, s tou vynikajúcou myšlienkou jednotného eh, celoeurópskeho miesta, ktoré navrhol, ale chcem sa vrátiť k niektorým oblastiam, kde sa ešte musí urobiť pokrok, napríklad v oblasti verejnej správy, rozličné kompetencie podľa členských krajín. Niekedy tá situácia je naozaj mm, komická, hlavne pokiaľ ide o zamestnancov, ktorí majú odlišný štatút a toto je téma, na ktorú by sme sa mali zvlášť sústrediť. Druhá vec, správa. Myslím si, že miestni hráči keď na svojom území e, majú byť efektívni, nemôžu byť vylúčení zo správy a riadenia GTC. A dnes to vidíme priamo v praxi, sú to obrovské problémy a budúcnosť e, takejto štruktúry, ktorá sa vybudovala prostredníctvom EGTC, tu musí byť naozaj zachované prepojenie s realitou a so zriadením týchto e, celkov. Ďakujem pekne. Michel, teraz vy. Ďakujem, pani predsedníčka. Nebudem sa tiež vracať k tomu, čo oznelo, pretože všetky príspevky členom vášho výboru smerovali tým istým smerom, teda užitočnosť EGTC, nutnosť postupovať rýchlo v implementácii reformy nariadenia a preto možno uh, je potrebné osloviť predsedníctvo rady a povedať, že mm, politika kohézia je jedna vec, rozhodnutie sa musí prijať veľmi rýchlo a to by bolo posilnením, stimulom pre EGTC. Mohli by sme sa dostať k dvojnásobnému číslu veľmi rýchlo. 29. marca budeme mať konferenciu medziinštitucionálnu o cieli EGTC bude to tiež príležitosť preto, aby sme sa zhodli v našich názorov, teda výbor regiónov, parlament a podporiť to, čo nie je už ani iniciatíva, to už existuje v realite e, na mnohých územiach. A chcem povedať pani Schmidt, že EGTC sú najlepšou, štru, najlepšou štruktúrou na implementáciu princípu viac úrovňovej vlády. To sa nesmie zastaviť na jednej úrovni, ale je to celá štruktúra, územn, štruktúra územných správ, e, samozpráv. Ďakujem pekne. A teraz by sme mohli tento bod uzavrieť a ísť k bodu číslo 18. bodu číslo 14, par, pardon. E, výbor regionov bude hlasovať v maji, takže dám vám slovo k tomuto bodu, o ktorom by ste chceli dnes on, s nami hovoriť. Ďakujem pekne, pani predsednička. Je škoda, že tu nebudeme mať zástupcov výboru regionov, pretože uh, vzhľadom na náš harmonogram. Teraz by bol čas s nimi diskutovať. Ale dnes ráno som počula teda, že tu nebudeme mať eh, nášho rezortného kolegu a ja dúfam, že spolupráca aj tak bude dobrá, že mm, budeme budovať aj ich názor, na ich názoroch v budúcnosti. Včera sme dostali aktuzo, aktualizovanú do, verziu v pracovného dokumentu mailom. Sú tam nové veci v porovnaní s predošlou verziou. Každý to máte pred sebou. Nebudem to prechádzať podrobne, pretože nemám veľa času. Chcem len mm, hovoriť o niektorých veciach a potom neskôr by sme sa venovali podrobnostiam. Najskôr rozpočet, rozpočtový aspekt. Hovorili sme o tom minule. Je to spojené s článkom 84 Všeobecného nariadenia, čiže bolo by dobré o tom hovoriť e, s príslušným spravodajcom. E, k Všeobecnému nariadeniu myslím si, že náš výbor by mal predložiť okrem 3,48%, čo návrhuje komisia. Je to stanovisko parlamentu k správe Sanchez Schmidt. Podľa mňa je to dobrá vec, pretože rozpočet bude aj tak napätý a keď začneme 7 percentami, tak budeme mať e, väčšiu šancu na lepší výsledok v porovnaní s tým, čo navrhuje komisia. Teraz ešte k tomu, čo sa týka pružnosti e, v, v A a B. Máme 50-percentnú flexibilitu. Komisia to ešte nenavrhuje v tomto období. Myslím si, že to je negatívne. Podľa nás argumenty boli dobré. Komisia hovorí, že táto pružnosť sa nevyužila počas tohto obdobia a polovica krajín to použila. Čiže musíme, ak oni hovoria, že objemy prostriedkov v každej z tých príslušných častí je definovaná, tak musíme mať na zreteli, že rokovania prebiehajú, takže nevieme, aký bude konečný objem rozpočtu. Ja by som navrhovala, aby sme mali zachovanú 50% flexibilitu aj v tomto období. Potom jedna vec, o ktorej som hovorila s tieňovými, je to spolufinancovaná e, časť alebo podiel. Komisia navrhuje 75% pre všetky štáty. Ja som za. Samozrejme, môžeme hovoriť o tejto úrovni podrobnejšie. Toto je spojené s článom 1.10 Všeobecného nariadenia Čiže bolo by dobre hovoriť so spravodajcom o k všeobecnému nariadeniu. Momentálne tu nie je, ale dúfam, že to bude možné. Mám jednu otázku na komisiu. Vo všeobecnom nariadení v článku 1.1.1 sa hovorí o sume spolufinancovania a ETC sa nespomína špecificky. Je to súčasť alebo nie. K tematickému zameraniu z vypočutia, ktoré sme práve absolvovali, sústredenie sa na štyri témy ETC je veľmi náročné, pretože cezhraničné projekty sú veľmi odlišné od iných programov. Čiže chcela by som navrhnúť, aby v ETC sme mali tri povinné časti a jednu um, dobrovoľnú. A každá krajina by si ju mohla zvoliť. A rada by som počula od komisie, či sú nejaké, nejaké konkrétne problémy, či by to bolo možné. Pokiaľ ide o štvrtú tému, makroregióny, tak tu je problém, pretože ak by si štáty toto mali vybrať ako tému k makroregiónom, tak musia sa držať týchto štyroch tém. Ak to tak je, viedlo by to k problémom v implementácii makroprojektov, čiže potrebujeme o tom ešte hovoriť. K zjednodušeniu nariadenie ETC je tu možnosť spojenia kontroly a auditu. Je to dobrý krok smerom zjednodušení programov. Pokiaľ ide o paušálne financovanie, ja som za paušál v ETC či to je 15 či je to správna úroveň, o tom môžeme ešte hovoriť. Ja som pripravená na vyššiu úroveň, pretože vieme, že v malých projektoch niekedy takmer polovica sa vynakladá len na administratívu. Čiže boli by tu dobré dôvody na zvýšenie tohto percenta. K spolupráci viacerých fondov a k spolufinancovaniu. Včera sme hovorili o, o všeobecnom nariadení a ja by som sa chcela spýtať komisie, prečo v článku 88 všeobecného nariadenia ETC je vylúčené zo spolupráce medzi rozličnými fondami. Aký je na to dôvod? Bolo by možné, aby ETC bolo súčasťou keďže po spolupráci medzi ETC a ESF by mohlo dôjsť k podpore zamestnanosti. Čiže toto sú hlavné body. V pracovnom dokumente sú podrobnosti a všetky technické aspekty. ale to by som ponechala na neskôr. K pozmenujúcim návrhom sa vrátime na dvoch schôdzach v maji. Chcela by som počuť teraz vaše komentáre a úzko budeme spolupracovať s tieňovými spravodajcami a ja dúfam, že dostanem postupne komentáre. Myslím si, že tieňovi by chceli teraz prehovoriť. Mari Teres. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Chcela by som, samozrejme tak, ako to často robíme, poďakovať spravodajkyne, pretože jej správa je veľmi kvalitná, eh, veľmi precízna Myslím, že musíme mať všetci na zreteli, keď diskutujeme o budúcnosti koheznej politiky, to, že územná spolupráca v Európe je zásadným nástrojom. Proti kríze musíme e, presadzovať európsku integráciu každý deň a Európska únia bude fungovať jedine vtedy, kedy bude funkčná aj v týchto styčných bodoch, musí byť príležitosťou, musí byť príležitosťou a chcem sa ešte vrátiť k niektorým otázkam, ktoré položila Rika Maner. Prvá sa týka rozpočtu. Aký rozpočet chceme v správe? Ako je v správe jej aj v správe Markusa e, Pipera sme žiadali o 7-percentné navýšenie pre koheznú politiku. Komisia navrhuje 3,48 Ak chceme byť koherentní, tak podľa mňa by sme mali zachovať rovnaké požiadavky je to ale spojené s viacerými otázkami, či tieto dodatočné m, mm, nástroje budú v rámci koheznej politiky, o tom musíme diskutovať. Ak e, žiadame o jednoduché zvýšenie, tak musíme diskutovať s našimi kolegami v rozpočte a v iných výboroch, ale ja som presvedčená, že musíme zostať ambiciozní. Ďalšia otázka na komisiu Ide o alokáciu finančných prostriedkov v správe PIPER a v mojej správe žiadame alokáciu fondov na jednotlivé programy spolupráce, aby sme sa vyhli nejakým nevítaným dôsledkom. V našom regióne momentálne projekty sú zablokované, pretože španielská strana minula všetky prostriedky. To je naozaj smiešne, alebo chcem sa spýtať komisie na podrobnosti, aký je harmonogram, ktorý sa týka alokovaných prostriedkov na dané programy na hraniciach ako sa vyhnúť tomu, aby tieto veci sa stali? Článok, článok 4 o územnej spolupráci hovorí, že alokácia sa robí nasledovným spôsobom ročne na základe demografických kritérií. Musíme zdôrazniť to, že legitimita investície a úžitok pre programy článok 7 odseku F hovorí, že finančný plán je bez rozdelenia na členské štáty. Nie je tu nejaké protirečenie? Geografická flexibilita mimo programov je príliš striktná. Ak je potrebné zachovať limit 150 km, tak musíme si klásť otázku ohľadom užitočnosti zachovania percenta, maximálne 20 investícií mimo programov. Ďalšia otázka, úroveň spolufinancovania. Ako zabezpečiť to, aby cezhraničná spolupráca, európska spolupráca bola atraktívna v regiónoch, ktoré majú mm, vyššiu úroveň financovania. Komisia navrhuje pre územnú spoluprácu úroveň spolupracovania spolufinancovanie na úrovni 75 vo všetkých členských krajinách. Niektoré členské krajiny majú úroveň až do 85 Územná spolupráca je komplikovanejšia, Eh, kladiem si otázku, či toto bude stačiť. Mohla by nám komisia poskytnúť hodnotenie úroveň, priem, úrovne priemerného financovania, ktoré sa využilo v európskych programoch v súčasnom období. Tiež súhlasím s Erikou Manner, pokiaľ ide o technickú pomoc. Myslím si, že limit milióna eur je príliš reštriktívny. Mali by sme e, rokovať ad hoc o malých programoch a súhlasím ako mnohí ostatní s tematickou koncentráciou, aby programovanie bolo efektívnejšie a strategickejšie. Myslím si, že by sme mali zabezpečiť väčšiu pružnosť v článku SEF 5 a vrátiť sa k myšlienke rozvinutých regiónov. Koncentrácia 85 na trich priority a zvyšok 20 pre e, m, mm, pohraničné regióny. Myslím si, že kultúra chýba aj v tejto koncentrácii. Myslím, že by sme mohli v spolupráci s Janom Obrichtom reformulovať tematické priority číslo 6, aby tam bolo viacej kultúry. Chcem ešte pripomenúť k otázke koordinácie s Európskym sociálnym fondom, že záujme územnej spolupráce je, aby tu bola jednoduchosť, aby sme mohli všetko financovať vďaka jednému fondu Federu. Pre, pravidlá sú už teraz veľmi konflikované, musíme si dávať pozor, aby sme ich nekomplikovali ešte viac. Súhlasím so spravodajkyňou, že musíme prispôsobiť ukazovatele cieľom územnej spolupráce ako aj potrebu zjednodušiť, e, zrozumiteľniť e, tieto pravidlá. Riadenie kontroly je dôležité, napríklad zlučovanie um, riadiacich orgánov. Tu je potrebná ďalšia pružnosť. Uh, certifikačné orgány by mali mať expertízu, mali by napomáhať dobrému riadeniu. Ak by to, sme to chceli zrušiť, tak to nie je najlepší spôsob, ako veci zjednodušiť. Ešte niekoľko pripomienok makroregióny sa nedajú zjednodušiť ako nástroje územnej spolupráce. Musia byť financované s programom s inými cieľmi, musíme byť opatrní v princípe partnerátu, partnerstva, aby sme zbytočne nenásobili partnerov a aktérov. A zdá sa, že máme malo času, aby sme správne pripravili operatívne programy. Nebolo by lepšie, keby sme revidovali termín. Ďakujem pani Maner ešte raz za jej prácu, hlavne za jej duch spolupráce a zostávam jej k dispozícii. Ďakujem pekne, marie Teres François Alfonzi. Oui, la Áno, pani predsednička. V tejto správe si myslím, že si musíme uvedomiť najskôr to, že situácia je veľmi rôznorodá a že programy, ktoré sa majú implementovať v oblasti, v oblasti pohraničnej spolupráce, môžu byť veľmi rôznorodné, či je to teda mm, nejaká prímorská oblasť, horská oblasť a tak ďalej. Vzhľadom na túto rôznorodosť si myslím, že by nebolo dobré za každú cenu sa snažiť o tematickú koncentráciu, čo by mohlo ohroziť lokálne projekty a teda mať tu nejaké osy, e, Federu, to sa možno zdá priťažlivé, ale uplatňovať to v cezhraničnej spolupráci podľa mňa nie je skutočne vhodné. Čiže podporíme to, čo by mohlo ísť smerom lepšej pružnosti. Druhá vec, Všetci, ktorí pochádzajú z ostrovných regiónov, ako ja, vedia, že koncept hraníc je veľmi pozemný, veľmi taký týkajúcich sa mm, územia. Ostrov sa môže nachádzať veľmi ďaleko od e, pevniny, od toho najbližšieho regiónu, čiže je to úplne iný charakter ako pozemná hranica a musíme vyňať uz, e, ostrovné regióny z týchto kritérií, e, ostrovné regióny z týchto kritérií. Korzika nemá žiadnu možnosť spolupracovať s, Balár, e, s Balármi, čo je toho dôsledkom. Čiže zdôrazňujem, že všetky ostrovné regióny by mali mať programy cezhraničnej spolupráce. A na záver chcel by som povedať, že suma prostriedkov na túto cezhraničnú spoluprácu vyčlenená komisiou je príliš ambiciózna. Myslím, že parlament mal cieľ, ktorý je korektný a korešponduje s nárastom potrieb a nástrojov, ktoré implementujeme. Mám na mysli diskusiu, ktorú sme mali v rámci EGTC a myslím si, že posilnenie týchto nástrojov povedie k posilneniu e, potrieb a keď hľadáme ten správny pomer kvalita-cena. Každé investované euro vidíme, čo sa investuje do cezhraničných programov. To je najlepšia pridaná hodnota EÚ a preto je v našom záujme mať posilnenie v tejto oblasti. Je to pokrok, nemôžeme to spochybniť, ale myslím si, že ešte stále to nestačí. Ďakujem pekne. Nikolas Martin, chcete prehovoriť? Máte slovo, komisia. Ďakujem pekne. Pani predsednička, dovolte mi vrátiť sa k niektorým špecifikám. Uh, raised, I think it's, uh, uh, a very clear report and very... Veľmi jasná správa, veľmi jasná prezentácia k otázke krížového financovania a viacúrovňových fondov, prečo je to vyčlenené z ETC v článku 88 Myslím si, že to treba vnímať v kontexte špecifických ustanovení nariadenia ETC, spojené s tematickou koncentráciou, ktorá skutočne vytvára väčšiu pružnosť. A z tohto dôvodu nie je podľa komisie potrebné mať tieto ustanovenia, pretože v ETC nariadení je špecifická možnosť pre financovanie investícií v rámci investičných priorít z nariadenia ESF, čiže je tu pružnosť využiť fond RDF prúžnejším spôsobom, čo neplatí pre hlavné programy, preto je tu potreba krížového financovania. Čiže nie je to nástroj, ktorý je potrebný, pretože už je tam zabudovaný touto zmienkou o investičných prioritách ESF pre tematické ciele identifikované tak, ako to bolo naznačené. E, ešte otázka tematické koncentrácie. Znovu je tu väčšia pružnosť pre ETC ako ERDF, keďže tu nie je špecifická požiadavka na určité percento, na nejaký špecifický cieľ, ale je tu voľba štyroch zo zoznamu 11 tematických cieľov pre cezhraničné aj e, nadnárodné. Preto je tu väčšia pružnosť v investičných prioritách a v tematických cieľoch. Základný koncept koncentrácie v, podľa názoru komisie sa dá uplatniť pre programy ETC. Chceme zabudovať nástroj, ktorý zabezpečí dopad financovania na prostredníctvom rozhodnutí, ktoré sa príjmu zo strany e, aktérov. E, zodpovedných za jednotlivé programy. Teda aké priority by mali byť, aké by sme mali dosiahnuť ciele a kde by sa mali fondy investovať. Čiže my nechceme toto oslabiť. Musí to byť nejaké prepojenie medzi úrovňou koncentrácie a disponibilnými fondami. A my súčasné programy chápame tak, že je to zapracované v návrhu komisie, že sa tu riešia potreby. Tým, že sa budeme sústrediť na štyri uh, ciele, to by podľa nás uh, bolo na úkor a viedlo by to k vylúčeniu otázky oznámenia 15, odstránenia 15-percentných prevodov Dôvodom, prečo sme to neprebrali, je čiastočne to, že je tu dodatočné financovanie globálne, je tu otázka doladenia, a lokácie v členských krajinách smerom k cezhraničným a nadnárodným e, projektom. Hoci je správne tvrdenie, že sú tu možnosti pre mm, adaptáciu, aplikované úrovne sú skôr pod úrovňou stropu. Sú tu naozaj veľmi nízke úrovne. A my nechceme predkladať e, ustanovenia, kým to nie je potrebné. Toto je teda dôvod, prečo sú tu nejaké dodatočné prvky. Ako sa alokácia mm, realizuje. Zachováme súčasný prístup východiskové pozície. Východisková pozícia je alokácia v členských krajinách a potom členské krajiny majú pružnosť, e, pokiaľ ide o alokáciu na rozličné cezhraničné programy a nadnárodné programy. Takýmto spôsobom vyzerá model a konštrukcia programov v rokovaní medzi komisiou a členskými krajinami vyplynul tento spôsob, ako určiť e, programy. Či je reálne prejsť k e, programovým alokáciám a táto otázka tu oznela, ale viedla k e, ťažkostiam. Zdá sa, že to nebolo nejak zdôvodniteľné. Nie sú tu nevýhody súčasných dohôd keď komisia príjme rozhodnutie, kde je zoznam programov, zoznam alokácií, keď sa teraz takéto rozhodnutie príjme, tak tu už nie je nejaká diferenciácia medzi alokáciou programov a špecificky v členských krajinách. Otázka limitu 150 kilometrov táto otázka sa objavuje pravidelne, hlavne cezhraničné programy. Zdôvodnenie cezhraničnosti je spojené so špecifikami, ktoré sa uplatňujú na oblasti medzi členskými krajinami, ktoré majú pozemnú hranicu. To je hlavný dôvod, prečo sa financie sústraďujú na pohraničné oblasti, aby sa riešili potreby týchto území, ich výzvy, aby sa podporila cezhraničná spolupráca a rozvoj, keď je hranica na vode alebo na mori, tak to sú iné okolnosti. A musí tu byť nejaká hranica, kde už nie je možné koncepčne asimilovať eh, hranicu na mori s územnou, pozemnou hranicou. Teraz tu máme ten limit 150 km. Akýkoľvek limit si vyberiete, vždy bude nejaká ťažkosť, nejaká situácia, ktorá to nebude splňať. Ale komisia si myslí, že to máme. Mali by sme to zachovať, pretože ak nebudeme mať 150, tak potom kam až pôjdeme? Budeme mať vôbec nejaký limit, oslabí sa ten rozmer cezhraničnosti stratí význam. Nadnárodná spolupráca umožňuje spolupracovať aj regiónom, ktoré nie sú schopné profitovať cezhranič- z cezhraničných projektov. Question of the co-financing rate. Uh... Čo sa týka otázky miery spolufinancovania, tak prístup tu bol taký, aby sa to všetko zjednodušilo, tak aby sme mali jednu e, mieru spolufinancovania a tá, aby bola čo najvyššej úrovni. To určite bude možné pre nás, aby sme mohli analyzovať e, existujúce programy v prospech ETC e a skúsiť zabezpečiť priemerné miery spolufinancovania ale komisia si myslí, že by to bolo zjednodušenie, pričom by e, sa zabránilo tomu, aby sa nemuselo po každom, za každým alebo v každom prípade definovať, že aká by mala mať e, výmiera spolufinancovania, pretože to by mohlo potom mať negatívne účinky na decentralizovanie investícií. Ďalej, čo sa týka tých riadiaceho orgánu a certifikačného orgánu, e, myslím si, keď uvažujeme o, o tomto, tak v podstate budeme musieť im nanútiť akúsi túto zjednodušenosť alebo to zjednodušenie. Ale komisia sa zaviazala, že teda naozaj e, splní to, čo slúbila to znamená, že bude chce, zoštíhliť tie jednotlivé postupy a to sa týka aj týchto orgánov, preto by sme to chceli takto zachovať. Myslíme si, že v rámci programov ETC nie je odôvodnenie, aby ste s, ponechali si certifikačný orgán, tom už nie je žiadna pridaná hodnota. Možno, že tam bola nejaká pridaná hodnota predtým, ale to bolo úplne ináč ináč v otázkach riadenia, kontroly finančných eh, tokov a podobne. Eh, takže my si myslíme, že tieto by mohli jednoducho sfúzovať. Myslím si, že neviem, ešte som ochotný zapadať nejaké ďalšie otázky. predsedajúca, tak um, Nikos, máš eh, priestor na krátku poznámku. Áno, ja by som sa chcel ešte vrátiť k, k otázke koheznej politiky. Ďakujem. Ďakujem všetkým, ktorí sa vyjadrili. Všetko to bolo veľmi užitočné a pomôže to mojej práci. Takisto by som sa chcela stretnúť potom bilaterálne s jednotlivými stejnými spravodajcami a prediskutovala nesené témy. Chcela by som sa dotknúť stručne dvoch vecí, keďže máme už málo času, e, teda tých 150 kilometrov. E, to komentoval aj zastupca komisie. Ja by som mala tendenciu sa prikloniť názoru komisie, pretože si myslím, že 150 kilometrov má svoj dôvod a jednoducho niekde budeme musieť eh, dať určité hranice. A to, čo, na čo poukázal pán Alfonzi, na ostrovné regióny, eh, tak tomu by sme mohli venovať osobitnú diskusiu, detailnejšiu a zvážiť, či ľahčí. Zvlášť, či by sme teda mohli urobiť nejaké zmeny e, v jednotlivých vlastnostiach. A čo sa týka alokácie prostriedkov, tak ako povedal pán z komisie, momentálne sa pridelujú prostriedky z fondov na báze počtu obyvateľov. Možno by sme mohli mať nejaké iné kritériá ešte okrem počtu obyvateľstva. E, takže budeme na tomto pracovať v najbližších týždňoch a mesiacoch. Predsedajúca, ďakujem. Teraz sa vrátime k tomu, čo sme slúbili ešte pred obedom. A to je správa o fonde súdržnosti, teda koheznom fonde viem, že aj Viktor, ty by si to chcel zhrnúť a Niko sa chcel vyjadriť. Nie, ja už som chcel iba navrhnúť vám, pani predsedajúca, prípadne aj všetkým našim kolegom, pretože naozaj je nás tu už veľmi málo v tejto chvíli. Ak e, je to nevyhnutné, som ochotný si vás vypočuť, vaše otázky aj môžem zodpovedať. Ak nie, môžeme pokračovať e, niekedy inokedy. E, ja by som teda si vypočul otázku od steného kolegu. Ευχαριστώ πολύ. Ε, μερικές παρατηρήσεις εκ μέρους ομάδας των Πρασίνων. Ε, με δεδομένο ότι η πολιτική συνοχή δεν... Νους, ja tu mám otázky zo strany zelených. Čo sa týka koheznej politiky, e, nejde iba o hospodárstvo na vnútornom trhu, ide aj o sociálnu e, súdržnosť politickú súdržnosť a právo by mal mať kohezná politika práve takéto ciele aj v oblasti rôznych tém, tak aby neboli tu žiadne protirečenia a preto je tu horizontálna spolupráca v rôznych oblastiach, potom sú, majú byť určené priority, ale to by malo byť iné od tých štruktúr, v zásade každý jeden región má svoje vlastné štruktúry alebo vlastné priority. Každý má podľa svojich štruktúr svoje vlastné priority. Niekto má v energie, niekto má v doprave a podobne. A toto sa um, um, na to nie, nie, dostatok prostriedkov. Chcel by som ešte zdôrazniť, že samotná politika súdržnosti sa týka rôznych regiónov, ale osobitne menej rozvinutých regiónov, pretože ešte stále existujú veľké nerovnosti medzi regiónmi. A myslím si, že sú také regióny, ktoré majú osobitne veľké problémy, alebo mimoriadne veľké pro, problémy Zároveň sú tu aj ešte dokonca problémy, respektíve rozdiely v rámci jednotlivých regiónov. Sú veľké rozdiely. Takže teraz e, vlastne ešte počas e, krízy sa mení aj napríklad štatút regionov, napríklad tri grécké regióny sa budú meniť e, na tie prechodné regióny, teda kvázi boli akoby z, bola znižená ich hodnota No ale keďže tu sme, svet dochádza stále k horšovaniu situácie, stále je e, väčšia, neza, vyššia nezamestnanosť a nižšie výkony hospodárstva, tak e, teraz sme pracovali s údajmi, ktoré e, sa týkali obdobia pred krízou a teraz v týchto regiónoch dochádza k veľkým zmenám a preto potrebujeme nové údaje, na báze ktorých postavíme zadefinovanie týchto regiónov. Ďalej potom si myslím, že je tu otázka, e, akú úlohu hrajú mesta v politike súdržnosti, ale aj v ochrane životného prostredia. E, to je veľmi dôležité, pretože veľká väčšina obyvateľov žije práve v mestách a práve tam aj predstavuje veľký potenciál pre zlepšenie životného prostredia a nesmieme na to zabúdať, že témy súdržnosti sa týkajú nielen miest, ale aj horských priestorov, ostrovných e, území a podobne majú takisto svoje osobitné problémy, svoje osobitosti. Takže potrebujeme špecifické nástroje, ale musia, e, musíme uznať aj e, tieto regióny, ktoré majú osobitné potreby, napríklad prostredníctvom nástroja Connecting Europe. Takisto by mohlo dôjsť k určitému zoskupeniu medzi ostrovnými regiónmi alebo horskými regiónmi, pretože tie majú tie svoje špecifické problémy, ktoré sú podobné a Takisto sa to zase nedotýka len samotných obyvateľov, ktorí žijú na ostrovoch, ale že týka sa to aj turistov z ostatných regiónov, ktorí navštevujú tieto ostrovné regióny napríklad e, v lete. Ehm, tak treba e, e, zabezpečiť mobilitu aj na týchto územiach a pritom nebudovať nejaké obrovské napríklad autostrády e, na ostrovoch a podobne, ale treba nájsť nejaké riešenia priateľské životnému prostrediu. To je tiež veľmi dôležité. A to aj súvisí s tým, o čo teda ide e, parlamentu v oblasti znižovania emisí CO2 a zníženia e, spotreby fosilných palív a podobne. Takže my musíme pomáhať týmto e, regiónom prekonávať e, ekonomické ťažkosti, ale nechceme im prispieť k zhoršeniu situácie tak aby tieto regióny neboli vlastne potrestané práve tou koheznou politikou. To znamená, že všetky zúčastnené strany musia sformulovať priority, ktoré budú zodpovedať potrebám obyvateľstva. A je veľmi dôležité, aby tu vznikli partnerské vzťahy a boli prijaté e, spoločné rozhodnutia medzi sociálnymi partnermi, regionálnymi orgánmi, miestnymi orgánmi, tak aby to všetko mohlo byť e, v prospech obyvateľov. Ďalej by som sa ešte chcel vrátiť k otázke Connecting Europe, teda k tomuto nástroju. Ja som povedal už predtým, že bolo by dobre aj lepšie zabezpečiť prepojenie medzi regiónmi, nielen cez autostrády, ale aj takisto po železnici. Potom by som chcel ešte e, z, z otázky e, územného plánovania v Grécku napríklad. E, mnohé um, mnohé regióny vlastne boli donútené zmeniť svoje územné plánovanie, avšak, alebo keď e, tento, vôbec takéto plánovanie chýba, tak e, to takisto nie je dobre pre životné prostredie a ťažko sa tam potom uplatňuje aj kohezná politika. Ďakujem. Thank you. You mentioned so many issues predsedajúca. Ďakujem pekne. Vy ste spomenuli toľko otázok. Neviem, že či sa ti podarí, Viktor, na to reagovať No ja sa nejdem ani pokúsiť odpovedať na všetky tieto otázky, pretože skutočne si myslím, že kohezný fond určite nie je eh, Mikulášom alebo Ježiškom jednoducho. Existujú určité pravidla a tu veľmi vítam túto myšlienku, že bez eh, riadneho rozpočtu pre politiku súdržnosti sú všetky naše myšlienky a návrhy a všetko, čo sme vymysleli, zostane len na papieri, respektíve teoreticky diskusia bez akéhokoľvek dopadu. Takže áno, súhlasím, že je treba mať jasný rozpočet. Ďalej, mám tiež veľké pochybnosti o určitých limitoch pre makroekonomickú kondicionalitu. Ja úplne odmietam túto myšlienku a tiež mám obavy z hľadiska výkonnostnej rezervy, tak ako sme o nej diskutovali s profesormi z univerzity dnes popoludní. Ďalej, čo sa týka dátumov a informačnej štatistiky, o ktorej tu teraz diskutujeme. Ja tiež si myslím, že áno, že počas krízy sa medzera medzi chudobnými a bohatými len prehlbila a taktiež aj rozdiely medzi regiónmi sa prehlbili. Na to nesmieme zabúdať. Ale v mojej správe len sa naozaj snažím poukázať iba na niektoré z problémov, na ktoré ste poukázali, ale som napriek tomu otvorený otvoriť možnosť Mm, energetických úspor, napríklad bývaní, pri riešení životného prostredia zo všetkých eh, pohľadov od sociálnych rozmerov až po hospodárske rozmery, ale takisto riešenie aj emisí z domácnosti a takisto, aby sme eh, sa začali venovať otázke diálkového vykurovania a kogenerácie elektrickej energie a tepla, pretože toto všetko sú otázky, ktoré súvisia s problémami, ktoré ste spomenuli vy. Ďalej, no, otázka Connecting Europe nástroja. To je len jedna časť toho všetkého, čo potrebujeme pre prepojenie alebo otvorenie alebo umožnenie cezhraničnej spolupráce medzi členskými štátmi ale musíme to zadefinovať, e, musíme to zadefinovať jasné pravidlá, a, a vyriešiť určité obavy členských štátov, ktoré tu mnohí predvečníci uviedli. A napokon som úplne za to, aby sme tie markery z otázkach životného prostredia Eh, dali do našej politiky tak, aby keď budeme pripravovať štúdie vykonateľnosti, aby tieto markery nielenže boli vzané do úvahy, ale aby boli aj príslušne eh, zohľadnené jednotlivými eh, orgánmi alebo zúčastnenými stranami potom, keď sa budú teda kontrakty podpisovať preto sa e, bude musieť požiadať aj komisára Potočníka, aby prišiel čo najskôr s novými návrhmi e, nariadenia a takisto, aby žiadal o dopadové štúdie, pretože to by sme sa uistili v tom, že tieto markery a tieto e, kondicionality budú implementované správne, tak aby sme zabezpečili dobrú rovnováhu medzi e, ekonomickým rastom a znižovaním e, emisí a očisťovaním, respektíve povučťovaním našich miest je jasné, že kohezný fond nemôže zodpovedať na všetky problémy, ktoré ste spomenuli či nastolili. Sú tu veľké limity, ale ja sa pokúsim um, držať týchto limitov, tak ako ich navrhla komisia. Tešíme sa na váš a ďakujem vám za váš príspevok. Predsedajúca, ja by som týmto chcela uzavrieť našu schôdzu. Ďakujem za vašu účasť. Odložili sme teda diskusiu o, doma, o bývaní na budúcu e, schôdzu a máme schôdzu 26. apríla. Budeme mať e, krátku schôdzu len dvoj, dva, dvoch pol dní. Ďakujem aj tlmočníkom. Koniec schôdze.